Good morning, friends. We start the... Dobré ráno, začali by sme schôdzu, ak dovolíte. Môžeme, predpokladám, prijať program schôdze s následovnou úpravou. Bod 5 preberieme pred bodom 3. A to preto, že tu máme hostku, pani Jomi Renstrom, ktorá je predsedničkou eh, komisie pre sociálnu politiku, zamestnanosť a kultúru, výboru regiónov. Keďže často u nás vo výbore diskutujeme o regionálnych aspektoch, je dôležité využiť príležitosť takéhoto hostia a dať jej slovo. Čo sa týka tlmočenia, máme k dispozícii všetky jazyky, okrem malčiny, chorváčiny, a Galčiny. Taktiež delegácia výboru pre zamestnanosť vycestovala do Eurofound 18. až 19. júna. Výbor navštívil túto nadáciu a sekretariat vypracoval dokument, v ktorom sa sumarizuje táto služobná cesta. Dostali ste to všetci eh, v, spolu s dokumentami k dnešnej schôdzi. Chcem ešte pripomenúť, že máme dnes zaplánované verejné vypočutie na tému Resharing Europe. Začne to o 15. hodine popoludní, keďže bola veľmi intenzívna snaha zorganizovať toto vypočutie. Chcem to len pripomenúť, aby nás tu nebolo primálo prítomných. Teda názvom tohto vypočutia je priviesť pracovné miesta späť do Európy. Dávam týmto slovo pani Joni Renstrom. Chcem sa aj poďakovať neskôr, pretože ja som navštívila výbor regiónov včera Diskutovali sme s pánom Nikolasom Šmitom, ktorý zastupuje luxemburské predsedníctvo a boli tam aj zástupcovia odborových organizácií a taktiež e, a podnikateľského sektora, súkromného sektora. Bola to veľmi živá diskusia. Myslím, že bola plodná. Teda po tomto úvode, nech sa páči, pán Renstrom, dávam vám slovo, srdečne vás tu vítame. Isté, že môžete hovoriť po švedsky. Tak så mycket för att jag fått komma hit. Um, Ďakujem, pani predsednička, že ste mi dali príležitosť, aby som vystúpila na vašom výbore. Rada by som poďakovala za vaše pozvanie a Potvrdila by som vôľu spolupráce našich dvoch inštitúcií. Ako viete, výbor regiónov začal nové volebné obdobie vo februári s novým predsedom, s novými členmi aj s novým prerozdelením práce medzi jednotlivými komisiami. Komi- komisia sociálnej politiky, vzdelávanie, má na, na starosti aj vzdelanosť. Um, došlo k zlúčeniu dvoch predchádzajúcich komisí výboru regionov. Ja som predsedničkou tejto novej komisie. Napriek týmto novým zmenám snažíme sa pracovať konštruktívne a spolupracovať aj s vašim výborom EMPL. Je už na úrovni spravodajcov alebo tieňových, keď sa venujeme takým významným témam, ako je dnes, ako je strategický rámec pre pracovný, pracovné prostredie, vylepšenie sociálnych podmienok a tak ďalej. Vypracovali sme stanovisko o kvalite práce pre sieť EURES, o kvalite pracovných miest. Naša komisia, rovnako ako váš e, výbor, sa snaží sledovať širší právny rámec v rámci stratégie 2020, Európa 2020, aké opatrenia prijať, aby sa znížili či obmedzili e, tie negatívne dopady hospodárskej krízy, ktorými trpia e, v súčasnosti občania. Aj my vás, pani Ulfskok, srdečne pozývame e, na návštevu práce našej komisie vo výbore regionov v súčasnosti pripravujeme stanovisko o sociálnom dumpingu. Určite vás bude zaujímať a možno by ste aj mohli prispieť k jeho príprave. Ide o posilnenie vzťahov medzi oboma inštitúciami. Myslím, že Európsky parlament je určite spojencom v našej práci a snažíme sa o to, aby v tej politickej diskusii v Európskom parlamente sa vytvorilo fórum a také echo alebo odazva, ktoré bude fungovať počas celého volebného obdobia a aby sa to rozvíjalo na lokálnej a regionálnej úrovni a potom, aby sa to rozvinulo a povyšilo aj na tú národnú úroveň. A aby táto spolupráca a súdržnosť mala pozitívne dopady Eh, zaznamenali sme, že za posledné roky verejná mienka, eh, vo verejnej mienke narastá pocit skepticizmu k EÚ. Vieme, čo je dôležité, aby ten občianský základ, aby tá základňa mali pozitívny postoj. Chceme, aby európske projekty eh, prežili, fungovali a boli pridanou hodnotou v porovnaní s minulosťou. Nechceme, aby sa rozvíjali sily, ktoré podkopávajú úsilie na regionálnej a lokálnej úrovni. Chceme, aby tie SEDEC a EMPL e, skutočne spolupracovali. Čím viacej budeme spolupracovať, tým bude aj lepšia európska legislatíva a bude sa viacej adaptovať na potreby našich občanov na regionálnej a lokálnej úrovni a to bude pre nich znamenať aj vyššiu pridanú hodnotu. Napriek tomu, že máme množstvo myšlienok a námetov v oboch inštitúciách, sú iniciatívy, ktoré si vyžadujú aj podporu Európskej komisie, pretože ona musí prísť s legislatívnymi návrhmi. Junckerová komisia má veľmi konštruktívny prístup ku svojim iniciatívam a ja si myslím, že aj tu môžeme vylepšiť spoluprácu. Ale by sme mali viacej potlačiť na komisiu v každom prípade, aby prišla s rozhodnejšími opatreniami na vylepšenie sociálnej situácie v Európe, hlavne na odstránenie nezamestnanosti, sociálnej nerovnosti, sociálneho dumpingu, a tiež tlačila na povinnosť informovať. V oktobri minulého roka predseda Juncker slúbil na pôde Európskeho parlamentu, že Európska komisia bude pracovať tak, aby dosiahla e, trojité A v kvalite e, práce a vylepší finančný aj ekonomický rámec e, či prostredie v Európe. Napriek mnohému úsiliu e, tie ciele sú ešte pred nami veľmi ďaleko. Potrebujeme v našich projektoch nielen aspekty ekonomické, finančné, ale aj sociálne, venovať sa vzdelávaniu, nástojiť vlastne na tom e, sociálnom hospodárstve, existuje séria e, služieb pre občanov, ktoré vyžadujú širokú implikáciu E, miestnych samozpráv a nesmie sa jednoducho len aplikovať e, politika škrtov. Potrebujeme EÚ e, so sociálnou stránkou, ktorá bude silná a ktorá zabezpečí naozaj udržateľný hospodársky rozvoj. EÚ musí uchovať náš európsky sociálny ekonomický model a treba brať do úvahy aj úlohy miestnych samozpráv. Je potrebné, aby členské štáty koordinovali medzi sebou sociálne politiky na, v takých minimálnych mechanizmoch na národnej úrovni. Potrebujeme takých sociálnych partnerov, e, musia byť implikovaní e, do tohto procesu. A posledné upozornenie je ja naozaj dúfam, že Európska komisia splní svoj slub, že predloží balíček nových ustanovení pre, trho, pre pracovný trh že nezabudnú na to, ako pracovný trh teraz e, trpí, akými problémami trpia e, e, pracujúci a občania. Treba zabezpečiť, aby sme znížili tie rekordné úrovne nezamestnanosti už dlho trpíme dopadmi hospodárskej krízy a politikami škrtov a prísnymi opatreniami. Nová politika musí konečne prinášať nové dôsledky a my s radosťou budeme na tejto ceste spolupracovať s Európskou komisiou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Jutta Steinruck, nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ja z vlastnej skúsenosti viem, ako dobre funguje spolupráca výboru pre zamestnanosť s výborom regiónov, najmä s vašou komisiou, pretože v posledných šiestich rokoch, keď tu pôsobím v Európskom parlamente, som vždy pri všetkých správach udržiavala kontakt aj s vami, pretože, ako viete, mnohí z nás majú za sebou eh, minulosť v komunálnej politike, ja napríklad som pôsobila 10 rokov v miestnom zastupiteľstve v mojom rodnom meste a aj vtedy som sa pozrela dosť kriticky ehm, v niektorých situáciách eh, smerom na eh, Európu. Teda chápeme vaše obavy, vaše výhrady a uvedomujeme si, aká dôležitá je spolupráca s miestnymi zastupiteľstvami a s regiónmi. Poukázali ste na tie najnaliehavejšie problémy a tiež na to, že komisia v oblasti sociálnej zamestnaneckej politiky musí byť aktívnejšia. V súčasnosti čakáme na mnoho tém, pri ktorých dúfame, že komisia prinesie konkrétne iniciatívy. Balík mobility sa nás všetkých týka. Chcem sa opýtať, aké očakávania máte vy v súvislosti s týmto balíkom mobility my tu pracujeme na digitálnom vnútornom trhu. Máme to dnes na programe zo sociálno-politického hľadiska. Teda chcem sa opýtať, či máte nejaké konkrétne záujmy, výhrady, podnety k tomu, ako by mala vyzerať sociálno-politická stránka. Hovorili ste o mzdovom dumpingu, sociálnom dumpingu, u nás vidíme, že eh, chudobu eh, pociťujú regióny veľmi bezprostredne aj eh, chudobu detí. Tu sú prostriedky naozaj potrebné a budeme sa musieť aj v budúcnosti opierať o, o vaše poznatky. Ja som veľmi často v regiónoch, nielen v Nemecku, ale v iných krajinách a často sa stretávam s témou sociálnej aj profesionálnej integrácie utečencov. Máte už nejaké konkrétne iniciatívy? Pretože tam na mieste v regiónoch, v komunách sa to priamo ich necíti. A sú si spojené samozrejme aj finančné starosti. Teda, čo sú podľa vás tie najnaliehavejšie problémy, ktorých sa domnievate, že by sme mali spolu, ako naše výbory dva, príjmete komisiu k tomu, aby bola aktívnejšia. Ďakujem. Yes, you can answer. Nech sa páči, môžete odpovedať. Tak som mycket för frågorna och, e, och, och tack för att ni... Ďakujem za tieto otázky. Ďakujem, že ste poukázali aj na na význam spolupráce medzi našimi výbormi a táto práca bola vždy zaujímavá aj z perspektívy výboru regionov. K samotným otázkam sú naozaj veľmi významné. Keď pracujeme s ľuďmi, tak vieme, že sociálne otázky a ekonomická kríza a jej dopady, to sú také otázky, ktoré sú dosť bolestivé a že sú vlastne aj tou podstatou alebo nejakým jadrom sociálnych problémov. A treba sa k ním postaviť spoločne, keďže existuje voľný pohyb pracovnej síly, aj keď existuje pracovná legislatíva, ktorá je rôzna v členských štátoch a niekedy to stiažuje tento pohyb, dostávajú sa ku nám prípady, keď občania majú horšie pracovné skúsenosti než napríklad v Švedsku a to potom prináša problémy. E, tá rozdielna legislatíva členských štátov je prekážkou pre voľný pohyb, hoci v našom programe žiadame jasné úpravy, jasnú legislatívnu úpravu, aby sme mali aj dostatok e, finančných prostriedkov, aby sme mohli koordinovať prístup všetkých členských štátov a aby potom došlo aj k tej väčšej lokálnej koordinácii a aby to fungovalo. Potrebujeme analyzovať e, tie návrhy, ako harmonizovať tieto úrovni. My samozrejme nechceme, aby vo Švedsku e, harmonizácia spôsobila to, že naša legislatíva e, sa zníži kvalitovo. To by tiež pre nás znamenalo istým spôsobom sociálny dumping v oblasti pracovných podmienok. A čo ma dosť nepokojuje, je, že v tejto diskusii je taký krátkozraký pohľad na veci. Veci sa chcú riešiť len z krátkodobého hľadiska, ale vieme, že v sociálnej oblasti tieto sa nedajú vyriešiť zo dňa na deň. Treba mať dlhodobú perspektívu ktorá bude udržateľná z dlhodobého hľadiska a ktorá e, sa e, dobre usídli medzi ľuďmi. To je tá zásadná vec, aby udržateľnosť nášho prístupu e, bola uchovaná a aby bola rovnováha medzi tým sociálnym a ekonomickým. Your... Ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu, za to, že udržiavate dobré vzťahy medzi komisiou SEDEC a výborom pre zamestnanosť tu v Európskom parlamente. Som si istá, že teraz, keď sme veľmi ambiciozne e, začali túto spoluprácu, že budeme naďalej v úzkom kontakte. My často diskutujeme o regionálnych aspektoch zamestnanosti a sociálnej politiky v tomto výbore. Celkom iste teda nájdeme možnosti synergii v najbližších eh, rokoch. Ešte raz srdečne vďaka za to, že ste prišli a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Okay. <clears throat> Then we will proceed. Teraz prejdeme ďalej k bodu 3 na programe. Ide tu o EURES. Dávam i hneď slovo spravodajcovi, eh, pánovi Beckerovi, aká je aktuálna situácia a aké sú ciele. Nech sa páči. Hm, ďakujem. Pani predsednička, prosím láskavo, buďte zhovievaví k tomu, že vás budem informovať v rakúskej angličtine. Všetky dokumenty sú však v angličtine, všetká terminológia je v angličtine, všetko by som si to musel totiž to prekladať neskôr do nemčiny, keby som chcel hovoriť po nemecky. A potom by bol z toho akurát tak zmetok. Takže máme program z 3. trialogového stretnutia z 15. septembra. To prebehlo zhruba pred týždňom. Bol to program, ktorý sa nám nepodarilo na 100% splniť, e, preto že sme intenzívne diskutovali o tej hlavnej téme a síce o štruktúre a o povinnostiach najskôr. pretože to je prvotný cieľ predtým, ako prejdeme k podrobnostiam. Takže článok 4, ten sme prebrali podrobne, ten sa týka otázky toho, že organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o partnerstvo, nie sú schopné vykonávať a plniť eh, tri úlohy Eurosum. Podarilo sa nám dohodnúť sa predbežne na návrhu predsedníctva. Snažíme sa o čo najširšiu účasť eh, všetkých partnerov. Dohodli sme sa predbežne na eh, termíne organizácie, to nejako nerozlišuje tieto subjekty. Chceme sa len držať potenciálu týchto organizácií a plnenie povinností. Ďalej sme prebrali článok 8. Ten súvisel s začlenením existujúcich licenčných systémov vo viacerých členských štátoch. Toto sa podarilo úspešne implementovať. Ďalej sme diskutovali o pozmeňovacom návrhu EPP, kde sa spomína dostupnosť odvolania sa e, voci, voči odmietnutiu členstva. A to sa bude ešte ďalej prejednávať, ale vnímame to zatiaľ pozitívne. Ďalej článok 9 sme tiež prejednávali, tam sa hovorí o povinnostiach e, členov a partnerov. Aj tu sa nám podarilo prediskutovať veľmi významnú tému a síce dostupnosť všetkých služieb pre osoby s postihnutím. Dohodlo sa, že pôjde o jeden konkrétny bod, ktorý sa bude venovať výlučne tejto téme vo všeobecných ustanoveniach. Komisia prislúbila, že vypracuje návrh o kompromisnom návrhne. Včera tento návrh prišiel a budeme eh, diskutovať dnes na schôdzi spravodajcov na túto tému ďalej článok 6. Ten sa týka povinnosti Európskeho úradu pre koordináciu. Eh, dosiahli sme predbežnú dohodu o viacerých bodoch. Jeden sa týkal povinnosti vypracovať správy, toto sa odložilo Chceli sme to prejednať v súvislosti s článkom 29, o ktorom budeme rokovať neskôr ďalej článok 7. Ten sa týka povinnosti národných koordinačných orgánov. Tu chceme zabezpečiť presun v maximálnej možnej miere informácií mm, o žiadostiach mm, o zamestnanie taktiež životopisov. Myslím, že sme na dobrej ceste tiež, e, aby sa vytvoril pravidelný dialog medzi národnými koordinačnými orgánmi a národnými sociálnymi partnermi. Aj toto považujeme za dôležité. Nemohli sme sa venovať žiadnym ďalším bodom, pretože sme nemali už e, čas na budúci týždeň máme naplánované dva dní po trialógu Chceme dobehnúť e, toto meškanie a snažiť sa splniť cieľe. Chcem sa poďakovať e, pani predsedničke výboru, ktorá tiež predseda tomuto trialógu. Jej úloha totiž je veľmi dôležitá. chcem sa taktiež poďakovať samozrejme aj e, tieňovým spravodajcom všetkých skupín za ich veľkú ochotu spolupracovať. Všetko sa to robí v záujme, v našom spoločnom záujme celého nášho výboru. Ďakujeme pekne. Pán Becker. Tak ako to už zaznelo, máme za sebou úvodné stretnutie z 15. júla, ďalej trialóg z 2. septembra, ďalej tretí neformálny trialóg z 15. septembra a potom ďalší trialóg je naplánovaný na budúci týždeň. Už sa tento týždeň ho budeme pripravovať. Chcela by som teraz dať slovo Šanovi Simоnovi, ktorý je tenovým spravodajcom socialistov a demokratov. Nech sa páči. Very much. Uh, I'll be very brief. Uh, I just... It's not specific... Ďakujem pekne, budem veľmi stručný. Nede tu presne o trialog, ide tu o správu. Všetci sme dostali informáciu sekretariatu tento týždeň o pracovnom programe komisie, kde sa hovorí o tzv. revidovanom Eurese, ktorý bude zakomponovaný do balíka o mobilite. Je to dosť mm, nejasné. Predpokladám, že je tu komisia prítomná a rád by som sa opýtal, či nám môžu povedať niečo podrobnejšie o tom, či tento revidovaný EURES bude naozaj súčasťou tohto balíka o mobilite a či je to predsa presne ten EURES, ktorý teraz chceme revidovať len čo tieto trialógy skončia, ehm, nezačne, nebodaj komisia revidovať ehm, EURES opäť, to by bolo predsa zbytočné. Bola, bol by som rád, keby tá komisia mohla vyjasniť. Ďalej, teraz dostáva slovo pán Mane. Ja nie som tým spravodajcom. Ja som eh, si dovolil ehm, počúvať originál jazyk, ktorom rečník hovoril, rakúska angličtina nebola celkom eh, najhoršia. Máme rôzne frazeologizmy v nemčine, aj v rakúskej nemčine, ktoré v angličtine síce nefungujú, ale môžem kolegu len povzbudiť, aby neváhal používať eh, tieto frazeologizmy na budúce, keď bude hovoriť eh, vo svojej nádhernej rakúskej angličtine. Ešte niekto z činných spravodajcov žiadal slovo, prosím. Ešte niekto chce dodať niečo k tomuto úvodu? Ak nie, tak dávam slovo späť pánovi Beckerovi. Možno by mohol odpovedať na otázku pána Simona. Vážení kolegovia, vážna pani predsednička, nedokážem na to odpovedať, nemám žiadne vysvetlenie k takejto revízii. Prejednáme to s komisiou na budúci týždeň a potom budeme schopní odpovedať jednoznačne na túto otázku. Predpokladám, že došlo k nejakému nedorozumeniu na ich strane, ale odpoviem až potom, čo mi odpovedia oni, ak dovolíte. Dobre. Vrátime sa k tomu. Pán Becker nám totiž prislúbil, že sa bude informovať a pokusí neskôr odpovedať na otázku pána Simona. Znamená to, že eh, môžeme teraz eh, uzavrieť bod 3 a prejsť k bodu 4. Na našom programe ide tu o zriadenie Európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce. Dávam slovo spravodajcovi pán Pirinsky. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že kolegovi obdržali zhrnutie zápisnicu z tejto diskusie, pretože to distribu- distribuoval sekretariát a myslím, že tam je pomerne úplný obraz o piatom neformálnom trialógu, ktorý bol 15. septembra a Nechcem nejako pras e, dnes dopoludnia príliš držiavať, že by som prešiel cez jednotlivé detaily, ale chcel by som dôrazniť len jednu vec, pani predsedajúca. Je to taký trošku multidiscipl- taká multidisciplinárna obava alebo všeobecnejšia obava našich eh, priateľov na rade a súvisí s eh, pretrvávajúcim problémom eh, privilegií členských štátov a že či by táto platforma neporušovala viaceré rozhodnutia, ktorú, za ktoré majú členské štáty zvrchovanosť. E, podniknúť niečo alebo niečo nepodniknúť. Takže je tu stále ten otvorený problém, že účasť v týchto platformách e, ako keby trošku narážala na práva a privilégia právomoci členských štátov rozhodovať o tom, že čo podniknú a čo nie. Ja to uvádzam preto, lebo si myslím, že sa dostávame už do takej fázy v našich diskusiách, kedy budeme musieť dosiahnuť e, jasnosť, e, jednoznačnosť v texte, v samotnom normatívnej časti textu. A preto by som aj naliehal e, na kolegov aj z rôznych politických e, skupín, aby jednoducho pochopili, že táto platforma je pre, priestorom pre výmenu osvedčených postupov, získavania informácií, získavania kvalitných údajov v rôznych aspektoch, rôzne formy a dosahovanie určitých záverov, ktoré potom môžu jednotlivé členské štáty e, prijať alebo opačne. Dúfam, že teda, že na ďalšej schôdzi, ktoré budeme mať už začiatkom októbra, aj na báze toho, že vlastne nám bude jasné, E, ako mám pozíciu k tejto základnej otázke, tak e, snáď sa nám podarí dosiahnuť nejaký pokrok, e, kým budeme mať konečný výsledok zač- koncom roku. Chcel by som takisto ešte zdôrazniť otázku informácií a informovanosti, lebo aj sme diskutovali o rôznych otázkach, napríklad e, otázka domácich prác, ošetrovateľ nie v rodine a podobne. To, e, sa po, to sa často stáva predmetom nedeklarovanej práce a preto bolo by dobré, aby tu boli, bola, sa pripravila určitá banka interaktívne výmeny informácií tohto charakteru alebo tohto druhu. A myslím, že spomínate na tú návštevu, ktorú sme mali v júni v Eurofounde. A nie som si istá, že ktorú časť nášho programu, v ktorej časti nášho programu sa dnes sa spomína táto návšteva. Ja to len preto hovorím, že tu bola určitá potreba um, pre poskytovanie informácie Eurofoundu a verím, že Eurofound by takto mohol zohrávať dôležitú úlohu. Predsedajúca, ďakujem. Už bol piatý neformálny trialóg a ďalšie trialógy sa budú organizovať v oktobri. To znamená, že sme pripravení hlasovať. Ďakujem pánovi Pirinskému. Okay, uh, you're all ready. Uh, we start with uh, uh, paragraph one. Tak uh, každý je pripravený. Odsek 1, kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. No. Kompromis Q, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis S, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. na číslo 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 16 overíme. The vote is closed. And it's carried. Koniec hlasovania, je to prijaté. 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dobre, overme 17. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 19. Kto je za? to je proti, to sa zdržal, zamietnutý. 19. Otváram hlasovanie. Hovoríme si 19. Koniec hlasovania. Dvadsať bola stiahnutá, tak prejdeme ku kompromis B kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 27, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 27 overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Dvadsať osem, dvadsať deväť, kto je za? to je proti, to sa zdržal, zamietnutý. Kompromis C, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Kompromis R, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis D. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis D. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis E. Kto je za, kto je proti, 64 na strane 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Dobre, overíme si to. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Prejdeme k pozmeňujúcemu číslo 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý, áno. Dobre, overíme si 66, že či bude zamietnutá. Otváram hlasovanie. Áno, bolo to prijaté. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Kompromis G. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Deväťdesiatka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Chcete overiť 90 Koniec hlasovania. Kompromis H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis je, kto je za. Je to ústny pozmeňujúci návrh zo so strany EPP, ktorý nahráva slovičko notes na slovičko welcomes. Ehm, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 120. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Oberíme 121, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté. Teraz 122, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 122. 122. Overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 124, kto je za kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 127, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Hovoríme 127. Koniec, otvorím hlasovanie a teraz je koniec hlasovania, je to prijaté. 100 128, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 137, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 139, kto je za, 140, spolu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Kompromis L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 141, o ktorom sa má hlasovať ako o dodatku ku kompromisu L. Ale my teraz sme o tom hlasovali osobitne. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Tak overíme 141. utváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. 147 bol stiahnutý. Kompromis M, kto je za, kto je proti, to sa držal prijatý. 154, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, namietnutý. Overíme 154, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté. 155, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 156, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, ale môžeme overiť 156. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 157, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Overujeme 157. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 150. Nie, kompromis N. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kto je Ďalej 177. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnutý. Dobre, overíme 177. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý 179. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Uberíme 179. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je to prijaté. 180. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 181. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. Hovoríme 181, otváram hlasovanie a končím hlasovanie a je to zamietnuté. A potom záverečné hlasovanie o návrhu bez zmeny, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Bolo to prijaté. Áno, musíme to elektronicky odhlasovať kvôli novým predpisom o otvorenosti. Takže koniec hlasovania. Takže 36 je za, 14 sa proti, proti a jeden zdržal. Takže to bolo hlasovanie na dnes. Ešte máme ďalšie hlasovania. Už len jedno hlasovanie. Elektronicky hlasujeme o globalizačnom e, fonde, respektíve fonde na prispôsobenie sa globalizácii, prípad Alitalia, kto je za? Elektronicky hlasujeme. Koniec hlasovania. Áno, 47 za, 4 ehm, proti. Koniec, ďakujem veľmi pekne za toto hlasovanie. Not this one. Ah, we're voting. Mm, yes. Okay, then we proceed to uh, item 8 on the agenda. Uh, Ďakujem pekne. Budeme pokračovať našim dnešným programom. Ako si pamätáte všetci, 17. Um, septembra komisia spustila odporúčanie záverov rady, pokiaľ ide o integráciu v uh, pracovnom, v pracovnom trhu respektíve um, integráciu dlhodobo nezamestnaných do pracovného trhu. Hmm. Hmm. Hmm. The Commission is not yet here. Komisia zatiaľ nie je prítomná, takže ja by som navrhla, aby sme počkali 2-3 minúty, kým prídu. Nemá smysel začať diskusiu o ich správe, prvne si ich vypočujeme. Máme niekoľko minút prestávku. Uh, the commission is now here. Uh, Komisia je už prítomná a my teda tým, ktorí sú ešte vonku miestnosti, dáme dve minúty, aby sa všetci usadili a prišli dovnútra. Máte dve minúty, začneme o dve minúty. we start the meeting, uh, and uh, uh I'm glad that you're here now, Mr. Uh, uh, Môžeme začať. Máme tu zástupcu Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, DG Employment, ktorý nám pripraví úvod, pokiaľ ide o odporúčanie rady pre osoby, ktoré sú dlhodobé nezamestnané. Ale ešte vy, bola tu otázka ešte predtým, než ste prišli, ale takže môžete začať touto otázkou. Ďakujem pekne. Prajem všetkým príjemné predpolenie. Naozaj môj kolega Serž mi povedal, že tu vznikla otázka, ktorá sa týkala balíčku o mobilite, na ktorom pracujete, pracuje komisia. Ako viete, a budeme to prijímať v decembri tohto roku, otázka bola, že prečo sa spomínal EURES v rámci ako súčasť tohto balíčka a naozaj to tak bolo v leste, ktorý zaslal list, v liste, ktorý zastal predseda Juncker, aby bol návrh Eurosu spolu s maličkom mobility. Čiže na vysvetlenie môžem povedať toľko, že myšlienkou, alebo pointov je, aby sa tento návrh zohľadňoval tú legislatívu, ktorá už, na ktorej sa už pracuje, pretože je to jedno z opatrení, ktoré je dôležité pre podporu e, týchto svojich návrhov a komis, aby komisia nemusela opäť prehodnotiť celý návrh, ale ide iba o to, že záber legislatívneho procesu k tomuto návrhu je dôležitý a mal by sa urýchliť alebo rýchlo prijať, pretože je to súčasť palička mobility, na ktorom pracovala komisia. Takže toto je rýchlo na, na úvod, na vysvetlenie. A teraz eh, by som chcel prejsť eh, k stručnému úvodu do odporúčaní rady, ktoré prijala komisia minulý týždeň o dlhodobom nezamestnaní. Mám tu niekoľko eh, slajdov a môžem vám zodpovedať niekoľko otázok. Môžete si pamätať, že to je ešte súčasťou program, pracovného programu um, a po cieľom bolo preskúmať e, nezamestnanosť e, detailnejšie, pretože to je nezamestnanosť, ktorá sa veľmi ťažko e, hľadá či rieši. A v skutočnosti z toho, čo vidíme v rámci sa obnoviť či vychádzanie z krízy. V prípade zamestnanosti je určitá časť nezamestnaných, ktorými sú veľké problémy a to sú tí dlhodobo nezamestnaní, kde zatiaľ nedošlo k zlepšeniu tejto otázky. Ako viete, čísla naozaj sú trošku šokujúce, pretože máme až 12 miliónov ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a to je dosť e, veľká časť všetkých nezamestnaných, čiže náš návrh vychádza z koncepcie tej záruk e, pre mladých, to je e, na báze koncepcie poručení rady. To, toto odporúčanie rady ustanovuje určité parametre na európskej úrovni, ale potom to samotné doľaďovanie sa bude robiť na úrovni členských štátov podľa toho, aké majú domácu situáciu. čiže my sme sa snažili zadefinovať parametre, ale ponechať členským štátom možnosť spôsobiť alebo upraviť si to podľa svojich podmienok a pre prípad implementácie potom použijeme ten európsky semester, aby sme zabezpečili to, že implementáciu naozaj zabezpečia alebo vykonajú všetky členské štáty. Čiže prakticky je to rovnaká metodika, ako sme použili v prípade e, záruk pre mladých, vrátanie finančnej podpory. Ako viete, e, záruka pre mladých tiež funguje, pretože je to kombinované spolu s podporou z Európskeho sociálneho fondu a tiež z tej iniciatívy mládeže. V prípade dlhodobo nezamestnaných budeme podporovať tú podporu, ktorá už existuje v Európskom sociálnom fonde pre e, dlhodobo nezamestnané osoby. Na ďalšom slajde e, môžete vidieť určité náznaky e, z tam, kde máte naj, tam, kde sú tie sivej, tak tam je tá najhoršia situácia. A tam, kde vlastne to prejadruje, kde je vysoká miera nezamestnanosti dlhodobie nezamestnaných. A práve myšlienka je, aby sa pracovalo na, mm, na, tomto čo naj, na konvergencii čo najskôr. Najhoršie sa to dotýka z Grecka a Slovenska. Ďalej my sme teda analyzovali um, dlhodobo nezamestnanosť a tu sú štyri e, témy, ktoré, alebo štyri problémy, ktoré existujú vo všetkých členských štátoch napriek rôznym situáciám. Napríklad e, v Grécku sú určité osobitné problémy, ale v zásade tieto štyri problémy sú vo všetkých členských štátoch. Čiže pokiaľ ide o pokrytie, 73 dlhodobo nezamestnaných eh, je eh, registrovaných. To znamená, že 27 z nich ešte stále nie je registrovaných. A možno najdôležitejším prvkom z tohto je, že máme štyri členské štáty, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko a Britániu, kde miera registrácie je dokonca ešte menej než 50 to znamená, že tí, ktorí nie sú zaregistrovaní, v podstate nemajú žiadnu podporu, e, so, podporu nezamestnanosti. Ďalším prekvapujúcim faktom je e, neexistencia aktívnych politík a programov, preto len 20 sa týka dlhodobo nezamestnaných a toto keď vezmeme do úvahy, že oni predstavujú polovicu všetkých nezamestnaných Čiže tá aktivačná politika sa používa vlastne vonkoncom nie na dlhodobo nezamestnaných, e, ale skôr na tých ostatných, pričom podiel tých nezamestnaných, e, dlhodobo nezamestnaných potrebuje veľmi intenzívne tieto aktivačné opatrenia. Pokiaľ ide o nedostatok kontinuity, tam je osobitný problém, ktorý predstavuje, že keď sa ukončia príspevky v nezamestnanosti, tak vo väčšine členských štátoch sa presúva zodpovednosť od, verej, od e, No, orgánov zamestnanosti k sociálnym orgánom. A to potom vysvetľuje, že prečo tie aktivačné opatrenia sa výrazne znižujú po tomto období. V priemere je to asi len takých 14 mesiacov. Čiže pre nás my máme taký takú myšlienku, že by sme podporili aktivačné služby, aj e, úrady nezamestnanosti ešte aj v, v potom, keď už pre, prestanú sa vyplácať dávky v nezamestnanosti. Ďalej, individuálna podpora, no, celkovo sme zistili, že v mnohých členských štátoch tá individuálna podpora, e, keď sa robí vyhodnotenie jednotlivca, tak existuje to vlastne v prvom mesiaci nezamestnanosti, ale už za 18-12 mesiacov jednoducho už sa nič ne, také nedeje. Čiže to je tiež ďalší problém. A my vidíme, že to individuálne poradenstvo je naozaj veľmi dôležité, ak chcete niekomu, kto bol dlhodobo nezamestnaný, aby sa naozaj vrátil do pra- na pracovný trh. A napokon um, pracovný trh v mnohých krajinách ma, sme zistili, že programy, ktoré existujú pre dlhodobo nezamestnaných, nie sú uh, vlastne určené či dobre mieru pre dlhodobo nezamestnaných a my sme urobili určité návrhy v tomto. A keď prejdem k tomu, čo sme identifikovali ako tri kroky, ako sa vrátiť späť do práce, Ako vidíte, pre nás tu sú tri nezávislé kroky, ale sú postupné ktoré, a sú dosť podstatné. Čiže prvý krok, e, to je teda najprv sa zaregistrovať. Ako som povedal, tu je výrazný podiel dlhodobo nezamestnaných, osobitne v niektorých krajinách, ktoré nie sú um, kde nie sú zaregistrované. Čiže keď sa zaregistrujú, už majú tým pádom možnosť, alebo sa stávajú oprávnení e, získať e, Potom je tu druhý krok, e, po individuálne posúdenie, to, že sa, poradie, že sa poradca pozrie detálne na situáciu dlhodobého nezamest- dlhodobej nezamestnosti, respektíve to ho človeka, ktorý je dlhodobo nezamestnaný a preskúma jeho schopnosti sa zamestnať, jeho zručnosti, jeho vzdelanie, profil, ale preskúma aj jeho sociálne problémy, ktorý, ktoré môžu existovať a pre nás je jasné, že keď chcete e, ukončiť dlhodobú nezamestnanosť, jasné, že treba skúmať rovnako otázky zamestnanosti ako aj otázky sociálne. to veci treba riešiť spoločne. A potom tretí krok je otázka je dohody o integ- o, no, o pracovnom mieste, ktorý zabezpečí integráciu. To znamená, že tu máte určité práva a povinnosti, ktoré sa týkajú tak e, situácie v vlasti zamestnanosti, čiže budete potrebovať, bude, budú potrebovať nejaké vzdelanie a vyriešenie, ale zároveň vyriešenie aj určitých sociálnych otázok. Čiže to súvisí, teda tu sa spája, v tejto integrácii sa spája zamestnanosť s so, riešením sociálnych otázok. Na tomto slajde vidíme, kde sú rozdiely v registráciách e, alebo počte registrácií v členských štátoch. Ako môžete vidieť, niektoré členské štáty na no, pravom konci tejto tabulky sú v takej situácii, kde mnohí zlodobo nezamestnaných sú mimo systému a to je dosť veľký problém. Takže mm, opäť jedno z najdôležitejších opatrení pre nás je treba zabezpečiť, aby sa zaregistrovali, aby sme mm, mali na nich dosah. Ďalej. Toto je jednoducho je na tomto slajde sú jednotlivé kroky, ktoré podnikáme pri jednotlivom individuálnom posúdení. To je niečo, čo sa deje po 18 mesiacoch nezamestnosti, teda preskúmať, aké sú možnosti, perspektívy zamestnanosti, aké sú bariéry, predchádzajúca zamestnanosť a nejaké osobné poradenstvo. Čiže skúmame, aké má táto osoba schopnosti a čo mu bráni nájsť si prácu. Nám sa javí, že ten zásah už musí nastať do období pod 12 do 18 mesiacov od straty zamestnania a tých 18 mesiacov by mal byť skutočne už ten posledný termín, kedy treba niečo robiť. Pretože to je tiež aj zväčšenie čas, kedy sa končia dávky v nezamestnanosti a vo väčšine členských štátov sa osoba presúva od e, úradu práce pod ochranu sociálneho úradu. Takže tu podľa nás je dôležitý zásah, aby sa ešte e, odchytil potenciál zamestnanosti takejto osoby. A napokon niekoľko ešte e, naznakov, ako by mala vyzerať táto dohoda o integrácii prostredníctvom zamestnania, čiže to je písomný kontrakt, ktorý dáva dokopy určité opatrenia, určité aktívne aktivačné opatrenia a určité sociálne otázky. A ide o to, že to by mala byť ponuka, ktorá bude riešiť tak sociálne, ako aj zamestnanecké otázky. A bolo by dobré, ak by to sa udialo spoločne na jednom mieste, na jednom mieste, pretože tiež e, keď sme to skúmali, ako to je v teréne, tak je tu množstvo rôznych formalít a je treba ísť na množstvo úradov, takže aby tá, tá administratívna záťaž je vlastne je ťažto, často veľmi komplexná, takže naša myšlienka bola, aby to bolo len jeden, jedno miesto, kde mali ju jedného poradcu, alebo pracovníka, s ktorým komunikujú vo svojom úsilí pri vrátení sa na trh práce alebo do zamestnania. A to môže byť tiež rozličné, pretože v niektorých eh, členských štátoch by to malo byť eh, eh, úrad práce, v niektorých členských štátoch sú to obce, ktoré toto majú na starosti, alebo regionálne úrady, takže toto by malo byť jadro takejto dohody. A ďalší slajd vám ukazuje, na čo sa chceme sústrediť z hľadiska potrieb zamestnávateľov, lebo rovnako dôležité je, aby aj zamestnávateľia mali príslušné kapacity príjmať takýchto dlhodobo nezamestnaných, ale že sa uznajú aj ich, ich potreby, čiže je tu určitá, určitý meč, určité prekryvanie, ktoré potrebujeme z oboch strán. Čiže keď niekomu chcete nájsť prácu, tak e, musí to byť práca, ktorú naozaj ponúka existuje, ponúkajú nejaký zamestnávateľ. Čiže je treba preskúmať, aké sú e, neobsadené miesta, preskúmať, aké sú možnosti e, finančných podpor alebo iných podpor, tak aby ten, sa to, na toto miesto dostal dlhodobo nezamestnaný. A napokon tento posledný slajd poskytuje celkový prehľad našich návrhov. Ako som povedal, toto odporúčanie má tri prvky, čiže prvým je individuálne posúdenie. Myslíme si, že je to veľmi dôležité, lebo toto často chýba u tých dlhodobo nezamestnaných. E, po druhé, že to má byť jedno miesto, kontaktné miesto, aby nemuselo chodiť na rôzne úrady. Len jeden jednostičné miesto, kde môže vyriešiť táto osoba svoje problémy aj sociálne, aj so zamestnaním a potom by malo tohto byť výsled, výsledkom tohto by mala byť táto dohoda o zamestnanosti, ktorý povedie k, ktorý povedie k integrácii. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem za tento úvod a začnem tým, že dám slovo pani Šantie. Merci beaucoup. Ďakujem, že ste prišli medzi nás. Vízia začlenenia dlhodobo nezamestnaných, to je téma, ktorá má vo výbore EMPL dlho zaujíma a znepokojuje Vrátila by som sa k niektorým bodom, pretože vidíme, že systém a analýza je veľmi hĺbková, detailná, ale ja by som poukázala na niektoré body, ktoré by sme mohli ešte vylepšiť, pretože ak budeme spolupracovať, tak ide o to, aby sme spolu boli stále lepší vychádzajúc z niektorých národných skúseností určite môžeme ešte niečo vylepšiť. Hovorili ste o tom, že je potrebné také individuálne poradenstvo. Áno, je to naozaj rozhodujúce. Dlhodobý nezamestnaný to je to istá, istá problematika ako ľudia bez vzdelania. Tieto individuá potrebujú naozaj individuálny prístup a to absolútne, či už pri diagnoze situácie, analýze situácie a rovnako aj pomoc pri všetkých opatreniach a ten individu- individuálny prístup musí byť veľmi dôležitý a aktívny a tu by som rada upozornila a to nadvezuje, nadvezuje na bod 2 PUC, ako ste to nazvali, alebo PUK, teda to miesto príjmu. A tam musia byť ľudia, ktorí sú pripravení na takéto situácie. A ten individuálny prístup, to je to najťažšie, čo je práve v spracovaní a v riešení problémov nezamestnaných a v riešení sociálnych postojov. Niektorí už majú e, v, v rodinách sú dve, tri generácie určitej prístup a správanie sa práce a na pracovnom trhu, ale z dlhodobého hľadiska to môžu stratiť. A ak nemáme individuálny prístup, tak e, to nebude fungovať. Potrebujeme byť veľmi profesionálni v tej individuálnej podpore a prístupe k nezamestnanému. Potom tá analýza, metódy, ktoré musia byť adaptované na túto osobu a to je naozaj veľmi ťažké a preto máme 20 ľudí, ktorí vychádzajú zo vzdelávacieho systému bez nejakého titulu či diplomu. A potom tie kontaktné miesta. Áno, v niektorých krajinách to funguje dobre a existujú, inde nie. Ale zásadný problém tieto kontaktné miesta sú obvykle v mestách, ale najťažšie, najväčšie problémy sú na vidieku. A ak urobíte akýsi geografický prieskum prerozdelenia nezamestnaných, tak vidíte rozdiely medzi mestským a vidieckým prostredím a naša európska odpoveď sa musí adaptovať na absolútne rozdielne regióny a teda aj tá starostlivosť a prístup musí byť úplne iný. A to, čo sme videli vo všetkých tých témach, s ktorými sme pracovali v zamestnanosti, či už pre mladých alebo dlhodobo nezamestnaných, narastajú ťažkosti a problémy práve s týmto individuálnym prístupom vo vidieckom prostredí s dlhodobo nezamestnaným. Takže to jednotné kontaktné miesto, áno, no to je vynikajúce. Dobre, dosiahneme formalizáciu tých, ktorí tam pracujú, budú tam kompetentní, zamestnanci z viacerých sektorov, ale je to oveľa jednoduchšie zabezpečiť v tom mestskom prostredí než v vidieckom. Ešte by som dodala tretí bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý. Hovorili ste o E, pracovnej zmluve e, na integráciu do pracovného trhu, áno, to je výborná myšlienka. Ale tu narazíme na jednu vec a síce, že zamestnávateľia potrebujú našu pomoc. Nejde len o to, aby tu bola nejaká zmluva či dohoda, ale v tej firme musí byť nejaký tútor, a myslíte hlavne na malé firmy, ktorá môže byť najlepším tvorcom pracovných miest, ale tieto nemajú personálne možnosti pre e, takýchto tútorov. Takže mali by sme uvažovať o špecifickom nástroji, pretože e, pracovné miesta sa väčšinovo vytvora, vytvárajú v malých a stredných firmám a to tútorstvo sa len ťažko e, môže vytvoriť v MSP a my týmto MSP musíme tomto aspekte pomôcť a ja si myslím, že tieto tri body sú absolútne rozhodujúce, aby náš systém mohol fungovať, aby sme integrovali dlhodobo nezamestnaných. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za túto úvodnú otázku. Teraz máte každý dve minúty rečníckého času, aby ste položili otázku a potom bude ešte dve otázky položím a potom bude kolo odpovedí. A teraz za SND Javier López, nech sa páči, na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za tú prezentáciu aj za tú analýzu, že potrebujeme verejné politiky, ktoré budú zamerané na dlhodobú nezamestnanosť štatistiku sú škandalozne 12 miliónov dlhodobo nezamestnaných, 5 aktívneho európskeho obyvateľstva. 5 Zdieľame vašu analýzu v niektorých bodoch, ale máme určité pochybnosti, ktoré by sme si chceli s vami porovnať a ako by sme sa s nimi mohli vyrovnať. Chápeme ten návrh, ako ho predkladáte, poukazuje na tie ťažkosti, ktoré sa už zistili v minulosti pri registrácii nezamestnaných, vyhodnotenie špecifických individuálnych požiadaviek každého nezamestnaného. Áno, to všetko je pozitívne. Áno, tá dohoda o integrácii do pracovného trhu, ale keďže existujú obrovské rozdiely medzi krajinami aj v miere nezamestnanosti, tento spoločný rámec ako aplikovať na každú členskú krajinu. Otázka je, bude dostatočne flexibilný, pretože niekde 10%, niekde 50% nezamestnanosti, teda tie rozdiely sú obrovské. A potom druhá otázka, zdroje. Hovorili sme už dnes o nej. Návrh chce prerozdeliť peniaze, ktoré už venujeme, hlavne sociálny fond, týmto dlhodobo nezamestnaným, teda 12 miliónov dlhodobo nezamestnaných, máme dostatok financií pre nich a aby sme detekovali veci, ktoré môžeme vylepšiť. A po tretie, mohli by sme dodať ešte veľa vecí, ale odkiaľ vlastne, kde vzniknú pracovné miesta? To je významná otázka, a čo urobíme s tými ľuďmi, ktorí dostanú tú dohodu o integrácii na pracovnom trhu, ale potom ďalej nebudú môcť pracovať? Dobre, potrebujú pracovnú, sociálnu podporu a vieme, že za tým je oveľa viacej, nie len potreba vzdelávania tých, ktorých budú e, teda podporovať nejakým spôsobom integrovať. Súhlasíte s tým, že by sme urobili všetky otázky a potom na ne budete odpovedať? Výborne, ďakujem nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som poďakovala predstaviteľovi Európskej komisie, že prišiel na dnešné stretnutie a oceňujem jeho návrhy na boj proti dlhodobej nezamestnanosti. Mám dve veľmi konkrétne otázky. Spomenuli ste také sprievodné opatrenia a hlavne zo strany firiem. A tieto opatrenia musia byť adaptované na potreby firiem a mali by sme dohliadať na to, aby tieto opatrenia sa skutočne realizovali. A podporujem aj kolegyňu Moran Šachtie, moja otázka je, aké sú tieto konkrétne opatrenia? Máte presné predstavy? A druhý bod. A akých území sa to bude týkať? Tieto opatrenia pôjdu predovšetkým, budú nasmerované na územia, kde miera nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných je najvyššia, alebo ide o opatrenia, ktoré sa budú aplikovať na celú Európsku úniu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Sean Simon, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som poďakoval za prezentáciu, ktorá bola naozaj veľmi zaujímavá. Myslím si, e, že e, táto situácia možno v niečom je ľahká, ale v každom prípade si jej musíme čeliť. Čo by som rád vedel je, či v Európskej komisii nezávisle od toho, že pracovný program hovorí, že prídete e, s návrhom, ktorý musí podporiť aj rada, či vyhodnotíte, že naozaj tento program, tento systém alebo toto odporúčanie bude znamenať skutočnú pridanú hodnotu vzhľadom na to, že pracovný trh v jednotlivých členských štátoch je dosť rozdielný, že treba pristupovať rozdielne, že existujú určité inovatívne výhody či inovatívne prístupy, ktoré sa aplikujú v, kraj- v jedných krajinách áno, v iných nie. Nemyslím si, že by to bolo až také jednoduché. Pani Jazloviecka. Ďakujem bardzo. Ďakujem za to. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za túto zaujímavú informáciu, ktorá sa týka pracovného trhu určeného eh, dlhodobo nezamestnaným Mám jednu otázku, pretože ste spomínali, že efektívnosť tohto programu nie je postačujúca, že tie navrhované aktivity nevystačujú, aspoň tie, ktoré by sa mali vykonávať cez e, úrady práce alebo tie jednotlivé miesta. Chcela by som sa spýtať, že či sú, kde sú nedostatky najmä, a že či a do akej miery sú pripravení um, tieto osoby dlhodobo nezamestnané pripravené jednoducho, že či, a, a, a, akú, mie, akú majú možnosť sa teda zamestnať, či majú dostatočné vzdelanie, či poznajú špecifiku svojho zamestnania, alebo či e, pripravujú už osobu túto konkrétne na konkrétne miesto, alebo akým spôsobom to má fungovať. E, a či taktiež e, sa pripravujú zamestnanci títo, respektíve títo dlhodobo nezamestnané osoby, či by sa im mohli ponúkať také nové druhy zamestnávania ako rôzne práce na eh, prácu z domu a podobne. Ďakujem teraz pani. Ďakujem pekne a ja by som vám veľmi srdečne poďakovala e, za túto prezentáciu. Je to naozaj veľmi zaujímavé. Tie opatrenia, ktorými chcete čeliť dlhodobej nezamestnanosti. A úplne s vami súhlasím, musíme sa viacej venovať tým politikám aktivácie e, pracovného trhu. A najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je poukázať na práva a povinnosti všetkých zúčastnených. Všetci majú práva, ale majú aj povinnosti a síce prístup k sociálnym e, príspevkom, napríklad právo na príspevok v nezamestnanosti, to je právo. Potom aj možnosť rekvalifikácie odborného vzdelávania. A aby sme toto všetko dosiahli, pán generálny riaditeľ, potrebujeme E, si zadefinovať, čo potrebujeme pre jednotlivých nezamestnaných. Ja som Dánka, ako možno viete, a my máme aktívnu politiku začlenenia do pracovného trhu a máme veľmi dobré skúsenosti, ale je jedna problematická vec ešte u nás, ktorá nefunguje. Aké sú nástroje keď využívame vzdelávanie, rekvalifikáciu, odborné vzdelávanie a ako, kedy použiť, ktorý nástroj. Uvažovali ste o tomto? Máte e, nejaký kľúč na rozdelenie, v akom prípade použiť aký nástroj a aká míra mladých je v súčasnosti dlhodobo nezamestnaných? E, pretože je e, rozdielný nástroj, ktorý použijete v prípade mladého dlhodobo nezamestnaného alebo človeka, ktorý už predtým pracoval a ktorý bol prepustený a ktorého treba znovu integrovať do pracovného trhu. Ďakujem. To sú moje otázky. Pani Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A chcem sa veľmi pekne poďakovať za túto iniciatívu, pretože, tak ako bolo už aj spomenuté na začiatku, Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré naozaj zápasia s týmto fenoménom dlhodobo nezamestnanosti. Um, taktiež myslím si, že ten prístup, ktorý ste zvolili, uh, je, je správny. Um, ten individuálny prístup uh, voči klientom uh, je nevyhnutný a tam by som um, zopakovala možno to a počiarkala, čo povedala aj pani poslankyňa Mohan Šachcie. My potrebujeme tých ľudí, ktorí budú radiť aj dlhodobo nezamestnaným, aby boli kompetentní. Žiaľ, veľakrát to je ten kameň úrazu, že uh, jednak úradníci nemajú dostatok uh, kompetencií a nemajú ani dostatok času, aby sa venovali každému jednému žiadateľovi o prácu. Uh, čiže tu by som tiež chcela počiarknúť nutnosť investovať do, do týchto ľudí, aby naozaj ich bolo viacej a aby boli kompetentní. Pokiaľ ide o to jedno miesto, tiež si myslím, že je to dobrý nápad v tom, že by sa mohli tieto miesta profesionalizovať ešte viacej. Na druhej strane nesmieme zabudnúť na to, že ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, sú vystavení teda aj chudobe, majú naozaj ťažšie životné podmienky. Veľakrát sú to ľudia, ktorí sú zadlžení, ktorí majú rôzne exekúcie Čiže aj ich mobilita je, je trošku zredukovaná a niekedy aj ich motivácia. Čiže by som možno apelovala na to, aby um, tie jednotné miesta mali aj pracovníkov, ktorí by chodili do terénu, o to viac, aby, ak majú aj mapovať tú sociálnu situáciu a majú pomôcť týmto ľuďom so sociálnymi problémami, aby aj reálne videli, v akých podmienkach tí ľudia žijú a kde všade im treba pomôcť. A pri tejto príležitosti možno by bolo zaujímavé využiť aj skúsenosti tak ako aj to je písané v materiáli mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v teréne a ktoré majú aj úspechy v integrácii ľudí aj dlhodobo nezamestnaných a jednu takú otázku na záver, ehm, pokiaľ ide o tie kontrakty, ktoré by mali byť podpísané, alebo tie zmluvy medzi dlhodobo nezamestnanými do tých 18 mesiacov, chcem sa len spýtať, že do akej miery si myslíte, že reálne môže nastať potom ten zlom po podpísaní takejto zmluvy, že dôjde k ehm, zamestnaniu tohto človeka pretože ja sa obávam, že či to nebude len teda nejaká zmluva, niečo na papieri, ale pokiaľ nebudú zamestnávateľia motivovaní, pokiaľ tí ľudia nebudú e, preškolení a nebudú absolvovať rekvalifikačné kurzy a nebudú použité iné nástroje, že v, reáli, v realite teda ten úspech sa nedostaví. Ďakujem. Thank you, Laura Agia. Grazie Presidente Ďakujem. Ďalšia rečnička, pani Adžia. Páči sa mi návrh Európskej komisie o, k problematike dlhodobého nezamestnan- dlhodobo nezamestnaných, pretože v Taliansku naše hnutie 5 hviezd prišlo s rovnakým systémom či návrhom, ale bohužiaľ stroskotali sme na absolútne e, proti pozícii alebo inej vôli, politickej vôli. Čo by som sa rada spýtala predstaviteľa Európskej komisie, do akej miery je nezamestnaný podnetovaný k tomu, aby sa zapísal do tohto registra pre nezamestnaných, keď v mojej krajine neexistuje nejaká podpora alebo príspevku, čo ja urobím, na čo pôjdem na taký úrad práce, keď štát mi nezabezpečí určitú podporu, pretože v mojej krajine takáto podpora nie je ja počúvam e, vystúpenia iných kolegov a vidím, že ako rôzne, rôzne členské štáty k tomu pristupujú a akým spôsobom môžeme podporiť týchto dlhodobo nezamestnaných, keď nemáme e, reálne peniaze na ich podporu. 18 mesiacov. Nie je v Taliansku 18 mesiacov, tento termín neexistuje. Nepoužíva sa odborná rekvalifikácia či vzdelávanie. Teda otázka je, akým spôsobom komisia konkrétne bude podporovať takéto hnutia. Potom to dopadne ako so zárukou mladých, že tá že ten e, veľký levý podiel tých financií si prerozdelia tie agentúry pre umiestňovanie ale e, tie firmy, ktoré zamestnávajú hlavne tých mladých, tak oni tieto financie vlastne ani nedostanú. Akým spôsobom budete dohliadať a kontrolovať, aby tieto financie boli skutočne správne využité a Európsky sociálny fond, ktorý by mal byť e, takýmto nástrojom, môže konkrétne podporiť e, túto, tento spôsob podpory môžete prinútiť, ja dúfam, že prinútite všetky členské štáty, aby išli touto cestou, pretože nezamestnaní musia pracovať, teda, pardon, musia e, jesť každý deň. A v mojej krajine neexistuje takáto finančná podpora váš návrh je presne ten, ktorý chceme, aby sa aplikoval aj v našej krajine, ale žiaľ, že sa to skutočne nerealizuje a nie sú na to podmienky a, vy musíte vytvoriť podmienky na to, aby sa táto podpora mohla realizovať. Rečnička bola prerušená, ďalší rečník. E, Merci. Uh, les, les recommandations du... Ďalší rečník vaše odporúčania k dlhodobo nezamestnaným, e, tak ich oceňujem. Áno, potrebujú e, osobný, individuálny prístup, pomoc, poradenstvo, odborné vzdelávanie a tak ďalej. ale um, vynimočne podporujem aj pani Moran Šartie a dodal by som jednu otázku problém nezamestnanosti je akási tsunami aj vo Francúzsku. Už neriešim, nie, nie sme schopní vyriešiť tento problém, pretože máme nedostatok personálu aj nedostatočne vzdelaný. Tak čo urobíte preto, aby v členských štátoch bolo dostatok vzdelaného personálu? A ďalšia otázka. Ten osobný prístup by mal byť akýmsi, akousi asistenciou. Mali, mali, mohli by sa stať možno títo zamestnanci nejakí sociálni asistenti. A otázka je, aby sme nepristupovali k tomuto problému z nesprávneho konca. Potrebujeme vytvárať pracovné miesta a to znamená, že musíme podpárať, podporovať veľmi malé firmy a malé a stredné firmy, aby oni vytvárali pracovné miesta, pretože oni predstavujú 90 tvorby nových pracovných miest. Touto cestou treba ísť, keď chceme bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti. A gratulujem pani Moran Šartie, v jej poznámkach. Áno, treba rozvíjať ten koncept tútorov v práci so seniormi, so staršími, ktorí majú viacej ako 50 rokov, pretože niektoré firmy ako keby sa ich chceli zbaviť, ale to sú oni, ktorí majú pracovné skúsenosti, vedomosti, expertízu, ktoré by mali pomôcť aj tým mladým sa začleniť do malých a stredných firiem a tak ďalej. Pani Blinkevič-Jute. Pani Firmininka, ir e, e, už. Ďakujem pekne k Európskej komisii za to, že predložila tento návrh. Mám niekoľko konkrétnych otázok. Poprvé, podľa informácií, ktoré ste nám dali, 23 dlhodobo nezamestnaných e, nie sú zaregistrovaní. V niektorých krajinách je dokonca ten podiel až 50 Čo podľa vás je vhodný prístup, ako by sa títo ľudia mali registrovať a domnievate sa naozaj, že môžeme dosiahnuť 100% mieru registrácie týchto ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Myslíte si, že ich môžeme nejako prinútiť, aby sa zaregistrovali? A taktiež analyzovali ste dôvody, prečo sa títo ľudia nechcú registrovať. Možno niektorí pracujú nelegálne, pretože v niektorých členských štátoch EÚ nelegálna práca e, prekvitá ďalej. E, dlhodobo nezamestnaní stratili motiváciu. Aké konkrétne opatrenia chcete navrhnúť, aby sme ich motiváciu pracovať zvýšili, teda motiváciu pracovať legálne, aby sa nespoliehali na sociálne dávky. Ďalej, po tretie, zamestnávateľia zamestnávateľia nebudú veľmi nadšení prijať dlhodobo nezamestnaného pracovníka. Musia vzniknúť také opatrenia, ktoré podporia zamestnávateľa v takomto kroku. A ešte posledná otázka. Nepodarí sa nám dosiahnuť výsledky, ak nebudeme mať dostatočné financovanie. Povedali ste, že môžeme využiť Európsky sociálny fond. Chcem sa opýtať, či komisia má k dispozícii konkrétne čísla, koľko prostriedkov zo sociálneho fondu by sa mohlo využiť na to, aby sa dlhodobo nezamestnaní dostali späť na pracovné trhy. A myslíte si, že v procese revízie 7-ročných programov budeme musieť možno poskytnúť dodatočné financie aj mladým nezamestnaným a dlhodobo nezamestnaným? Ďakujeme pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pani predsednička, ja ďakujem predstaviteľovi Európskej komisie, že je tu dnes medzi nami. Zdieľame potrebu špecifických opatrení pre nezamestnaných, ktorí sú dlhodobo nezamestnaných, aktívne politiky pre vzdelávanie, rekvalifikáciu, individuálne programy začlenenia, programy pomoci, poradenstva, ale nesmieme zabúdať, že sú to krajiny, ktoré majú najvyššiu nezamestnanosť aj dlhodobú, tak to sú najchudobnejšie krajiny EÚ a v nich e, sa realizovali programy trojky, ako napríklad v Španielsku. Celkový počet dlhodobo nezamestnaných je viacej ako 53 aktívneho obyvateľstva, takže to prvé, čo ja by som začlenila a čo by sme mali zvorazniť aj v našej analýze, to je uh, stroskotanie politik škrtov, ktoré podporovala EÚ, MMF aj OECD. Oceňujeme špecifické opatrenia, ktoré teraz navrhujete, ako napríklad program pre záruky mladých, ale žiaľ tento program vo viacerých krajinách EÚ nefunguje. Španielský príklad Týka sa to len 16 mladých nezamestnaných a zniži a znižuje e, len pomer e, sociálnych príspevkov v nezamestnanosti, vôbec neprispieva k vytváraniu nových pracovných miest a my netrpezlivo čakáme na výsledky dopadovej štúdie e, za ruky mladých Všetky opatrenia, ktoré príjmeme, musia byť prepojené na výrobný model, ale neadaptuje sa to na ten intenzívny pracovný model v pracovnom trhu. A potom kolektívne zmluvy, aj na tie nesmieme zabúdať. Potrebujeme globálny prístup, potrebujeme kvalitné pracovné miesta, aby sa verejné financie spravodlivo rozdielovali a aby e, nezamestnaní potom dostávali e, dôstojné platy ako sa aj zaviazal pán predseda Juncker v roku 2014 a takto sa to ešte nezrealizovalo stále. Pani Ždanoka. Ďalej mám ja Ďakujem. Tak ako aj ostatní kolegovia, ja som chcela položiť niekoľko otázok, ale už to tu zaznelo. Chcem poukázať na regionálnu dimenziu Chcem sa opýtať, či si komisia naozaj myslí, e, že jednotlivé plány pre jednotlivé regióny bude možno vypracovať? Teda pre také regióny, kde je mimoriadne vysoký počet dlhodobo nezamestnaných. A chcem sa opýtať, e, ako plánujete zapojiť do toho aj miestne a regionálne zastupiteľstva, e, teda do tohto procesu vytvárania pracovných miest. Ja ako zastupkynia skupiny zelených sa zaujímam najmä o vytváranie zelených pracovných miest. Ďalej druhá otázka. Ľudia, ktorí sú tesne pred odchodom do dôchodku, aj oni sú postihnutí nezamestnanosťou, teda hrozí im často. Máte v pláne urobiť aj niečo aby sa pomohlo im. Chcete programy diferencovať aj podľa tohto kritéria. Nezamestnanosť mladých je jedna vec, ale aj ľudia tesne pred odchodom do dôchodku sú vystavení tomuto riziku, teda ľudia vo veku nad 50 rokov. Thank you. Ďakujeme pekne. Romana Tomč. No, she's not here. Zase, že tu nie je prítomná. Sorry, Jana Tum. <laughs> Prepačte, Jana Tum. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú prezentáciu, zaujímavý prehľad. Sú to šokujúce čísla, ale myslím, že aj v budúcnosti sa budeme tejto téme venovať. Eh, tak či tak, teda len eh, na dve veci sa chcem opýtať. Myslíte si, že budeme potrebovať nejaký regionálny prístup Máme regióny, ktoré sú v niektorých členských štátoch viac postihnuté, e, možno v takých, e, kde bolo výraznejšie polnospodárstvo alebo niekde je priemysel. V prípade nezamestnanosti mladých e, sme takýto regionálny aspekt nezohľadňovali, podľa mňa to bola chyba. Ďalej, druhá vec, neviem, či sa podarí vyriešiť problém dlhodobej nezamestnanosti bez vytvárania nových pracovných miest. K tomu ste však nepovedali vôbec nič ľudia, teda títo dlhodobo nezamestnaní, sú obeťami sociálneho vylúčenia a oni nevyužívajú možnosť voľného pohybu, bo dokonca ani vo svojej vlastnej členskej krajine. Mali by sme urobiť eh, niečo Um, v tých najviac postihnutých regiónoch, napríklad tu u nás, v našom meste v Taline, uh, v časoch najhlbšej krízy uh, mesto prišlo s akousi formou sociálnych uh, pracovných miest. Nebolo to ideálne, ale trochu to pomohlo. Zhruba polovica dlhodobo nezamestnaných sa napokon dokázala vrátiť na pracovný trh. Teda čo si myslíte o tejto otázke vytvárania pracovných miest? Ďakujem pekne. Agnes Jungerius, ďakujem. A ja sa chcem poďakovať komisii za tento prehľad. Eh, aj tie priesvitky a grafy boli podľa mňa veľmi zaujímavé. Mám niekoľko otázok, ak dovolíte. Prvej sa vyjadrím k tomu, čo už povedal Simon. Vy si vyberiete skôr eh, takší, taký mekší prístup v politike, odporúčanie komisie budú mať za následok potom opatrenie v rámci semestra. Takto som to aspoň pochopila. Ale myslí si komisia, že to bude stačiť vzhľadom na naliehavosť eh, tohto problému? Myslíte si, že to naozaj bude fungovať? Dostane sa to tým 12 miliónov dlhodobo nezamestnaných? To je prvá otázka. Ďalej druhá otázka. Tu ide o obsah eh, tretej časti tohto balíka, ktorý nám tu predstavujete. Je tu vyhodnocovanie, ďalej jednotné miesto kontaktu a potom um, tie dohody a zmluvy. Um, domnievate sa, že táto zmluva bude sprevádzaná nejakými iné opatreniami? Bude to skutočná ponuka pracovného miesta? Spomenuli ste aj podobnosti s programom za ruky mladých, ale tam sa predsa využíval sociálny fond na to, aby systém naozaj mohol fungovať. Potom sa pravidlá zmenili. Teda chystáte to tiež takto podobne v snahe bojovať proti dlhodobo nezamestnaných? Chcete aj tu využívať sociálny fond? To je ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, e, hovorí pani Harkin. Chcem sa poďakovať aj ja komisii za jej návrh. Myslím, že e, obsahuje mnoho zaujímavých prvkov, najmä sa mi páči, že hovoríte, že chcete e, prispôsobovať tento balík osobitným potrebám konkrétnych žiadateľov. Sean Simon sa už pýtal na to, či ste preskúmali pridanú hodnotu toho, že je to návrh EÚ, pretože keď počúvam kolegov, vidíme, čo sa deje v Dánsku a v Taliansku. Vzhľadom na to, že sú tu veľmi odlišné okolnosti v členských štátoch, chcem sa opýtať, či naozaj si myslíš, že to prinieslo pridanú hodnotu na úrovni EÚ. Keď sa pozeráme na tento dokument, na celý návrh, konkrétne na záväzky ktoré sa budú očakávať eh, od dlhodobo nezamestnaného a taktiež od poskytovateľa služieb pre osobu dlhodobo nezamestnanú ehm, budú platiť eh, takéto povinnosti, aktívne kroky v hľadaní pracovného miesta, taktiež prijatie sociálnej eh, práce. Chcem sa opýtať, kto bude rozhodovať o tom, čo presne splňa eh, parametre takéto sociálnej práce a ďalej na druhej strane sú to povinnosti poskytovateľa služieb. Znenie, ktoré sa tu uvádza, je trochu iné, pretože sa tu uvádza, že takáto podpora môže zahrňať e, formálne, neformálne e, druhy vzdelávania, taktiež e, pomoc v hľadaní pracovného miesta. Podľa mňa je tu trošku nerovnováha medzi tým, čo sa očakáva a požaduje od dlhodobo nezamestnaného, a čo sa očakáva požaduje od poskytovateľa služieb. A ešte posledná vec, tento dokument rozhodne nespomína vytváranie pracovných miest, to je nie jeho úlohou, ale predsa len sú tu dve stránky, dve strany tej istej mince. Ťažko sa hovorí o skutočne efektívnych riešeniach bez e, nejakého konkrétneho načrtnutia aj vytvárania pracovných miest. Ďakujeme pekne. Prepášte, pán Mann, na vás som zabudla. Väčšinou sa mi to nestáva, ale stalo sa. Nech sa páči, poslednú otázku položte vy. Ďakujem. Áno, ja som naozaj nezabudnutelný. Som veľmi rád, že máme ehm, pred sebou takýto plán. Nemyslím si, že by sme ehm, mali robiť to, čo hovoria kolegovia, že by sme sa mali takéto iniciatívy úplne vzdať, pretože v členských štátoch sú predsa takže tak situácie odlišné. No tak to sa môžeme vzdať rovno celé Európskej únie. My sa snažíme veci riešiť Eh, chceme sa o to aspoň pokúsiť. Eh, máme predsa rôzne programy, sociálny fond, fond na prispôsobenie sa globalizácii, regionálne fondy a tak ďalej. V tomto je predsa európska pridaná hodnota. Podľa mňa je tento prístup správny. V niektorých krajinách eh, isté, že sú veľmi dobré poučné príklady. Je dobré, že to majú na starosti verejné subjekty, ale niekde je to v rukách eh, súkromných subjektov. Niekde to funguje, niekde nie. Podľa mňa je teda správne urobiť to, čo hovoríte, um, zakotviť eh, do pravidel takýto, um, takúto dohodu integrácii ani v prípade um, roku mladých nebolo jednoduché presvedčiť členské štáty. Napokon však komisia našla nejaké formy, ako ich eh, presvedčiť. Chcem sa opýtať, eh, či by ste mali nejaké konkrétne predstavy, ako príjme členské štáty, eh, podielať sa na tejto programe, ako naozaj dosiahnuť integráciu dlhodobne zamestnaných napriek prekážkam na strane zamestnávateľov, ale aj štátnych inštitúcií. Vidíme, že ľudia musia mať konkrétne vzory, konkrétne modely, aby sa presvedčilo o tom, že niečo naozaj funguje. A až potom sa to môže prevziať aj inde v praxi. Keď takéto príklady budeme mať, podľa mňa to posunie celú vec aj politicky ďalej. Súhlasím s Elizabeth, že musíme byť profesionálne vybavení, musíme taktiež zabezpečiť individuálny prístup, ale to si bude vyžadovať eh, konkrétnych pracovníkov, ktorí na to budú mať dostatok času už na to upozornili viacerí kolegovia, bez e, tohto dostatku času, bez tohto osobného prístupu to podľa mňa výsledky nepriniesie. Chcem sa poďakovať za vaše vystúpenie. V mnohých otázkach e, e, rozhodne určite vidíte, že váš prístup hodnotíme pozitívne. Ďakujeme pekne. A teraz je priestor odpovedať na všetky otázky, vyriešiť všetky problémy, ktoré tu boli spomenuté. Niektorí kolegovia hovorili skôr s nádejou, ale iní vôbec nie. Iní boli skôr negatívne naladení. Takže nech sa páči. Myslím, že bolo dobre, že ste sa boli na pána Mana, pretože v podstate odpovedal na jednu z tých najzložitejších otázok a síce prečo odporúčania rady vôbec hovoria, keď vieme, že situácia v členských štátoch je tak odlišná. Teda je dobré, že ste na to odpovedali. Pôvodne sme zamýšľali využiť právny základ článku 133 návrhu smernicu, ale keď sa pozeráme na situáciu v členských štátoch, vidíme, že tam sú pomery natoľko odlišné, národné rámce sú natoľko odlišné, že nebolo vhodné začať eh, tento proces. Rozhodne to nie je vylúčené do budúcna, ale chceme využiť eh, metódu záruky mladých, ktorá sa osvedčila a Chceme využiť aj tu, asi to odporúčanie rady, teda zavedenie nejakých parametrov pre všetky členské štáty a potom prispôsobíme veci potrebám danej členskej krajiny. A ďalej sa tu e, pýtali niektorí, ako to budeme sledovať. E, práve semester nám tento poslúži. Viete, že semester má veľký manevrovací priestor. Budeme teda pozorne sledovať v každom členskom štáte, aké kroky sa prijali a využijeme odporúčania a taktiež správy eh, pre danú členskú krajinu, aby sme na to poukázali. Uvidíme, ako to bude fungovať. Myslím, že aj v skúseno, zo skúsenosti z zárukom mladých vidíme, že na, najprv sa to ukázalo ako ťažké, napokon sa to predsa len rozbehlo. Nemôžem sa vyjadriť celkom všetkým otázkom, ktoré tu zazneli, ale pokúsim sa aspoň k niektorým. Vaše otázky sú rozhodne opodstatnené, ja s nimi súhlasím, vidím aj ja niektoré ťažkosti, ktorým tu čelíme, ale sme ešte len v začiatkoch Výhodou takéhoto prístupu je dostatočná míra flexibility. Je to len akýsi príklad. Niektoré otázky sú naozaj relevantné. Pokúsime sa nájsť na ne praktické riešenie. Napríklad, čo sa týka ehm, postupu pre zamestnávateľov. Pri nich chceme eh, najskôr nadviesť nimi partnerstvá aj s jednotlivými zamestnávateľmi, aj so zamestnávateľskými združeniami, aby boli zapojení do tohto procesu integrácie dlhodobo nezamestnaných. Ďalej po druhé chceme sa pozrieť aj na to, ako tieto voľné pracovné miesta možno prispôsobiť, e, teda tak, aby pracovné miesta zodpovedali zručnostiam a schopnostiam tých, ktorí dlhodobo hľadajú prácu. A potom uvidíme, ako lepšie zacieliť nejaké finančné stimuly, aby sme pomohli zamestnávateľom najať týchto ľudí. Teda takýto je zatiaľ náš plán. A ešte konkrétna otázka sa týkala toho, odkiaľ prídu tieto nové pracovné miesta, nuž ja chápem, že je tu snaha podporovať eh, aj pracovné miesta v sociálnom sektore ako prechodné riešenie, ale náš konečný cieľ je, aby vznikli eh, skutočne pracovné miesta na primárnom pracovnom trhu, pretože toto sú miesta, ktoré sú naozaj dlhodobo udržateľné. A ak naozaj chceme týmto ľuďom pomôcť eh, zapojiť sa späť na pracovný trh, malo by to byť naozaj ten primárny pracovný trh. Ja viem, že to nebude jednoduché. V niektorých prípadoch postupné eh, prechádzanie cez eh, tieto sociálne pracovné miesta bude nevyhnutné. Možno by som prešiel do francúzštiny. Eh, Tie body, ktoré tu boli spomenuté, to kontaktné miesto samozrejme, tá pripomienka je veľmi platné. Musíme tam mať profesionálny personál, na tom treba určite pracovať a otvorenie si povedzme, je pravda, že v členských štátoch tieto verejné služby pre zamestnanosť, úrady práce majú veľké problémy, nedostatok e, pripraveného personálu, na to musíme naozaj pracovať a je to rozhodujúce. Je pravda, že aby toto opatrenie bolo účinné, je potrebné, aby ten systém tutorstva, aby tutori boli profesionáli, pripravení, vzdelaní tak v otázkach zamestnanosti, ako aj v sociálnych. A ešte jeden bod ten prístup musí byť sociálny, ale aj v zamestnanosti. Čo tým chcem povedať? Ľudia, o ktorých hovoríme, to sú ľudia, ktorí už dávno opustili pracovný trh. Keď sa pozriete na štatistiky, určite ste ich videli, polovica dlhodobo nezamestnaných ktoré, ktorí sú nezamestnaní už viacej ako dva roky a tie rizika, ktoré ste spomenuli, je, že je tu celá generácia, ktorá je mimo pracovného trhu a pre nás toto opatrenie reintegrácie je kapitálne rozhodujúce, pretože títo ľudia sú aj dlhodobo chudobní. Takže keď pomáhate ním, tak im pomáhate aj tým dlhodobo chudobným a ich rodinám. Keď pomôžeme integrácii na pracovný trh, tak pomôžeme aj ich rodinám. Takže sa tu použilo slovo motivácia. Áno, treba pomôcť ľuďom, ktorí opustili pracovný trh a ktorí možno nie sú ani nemajú záujem. Musíme ich znovu motivovať a treba sa venovať takým otázkam, ktoré súvisia nielen so vzdelávaním, prípravou, ale aj zdravotnícke veci, zadlženie, mobilita z našej analýzy vyplývajú početné prípady, že osoby sú schopné sa zamestnať 200 kilometrov od nich, ale je tu o problém s bývaním, takže to je sociálna záležitosť, e, zabezpečiť presťahovanie, zabezpečiť to, aby deti mohli chodiť do škôl v tom novom mieste. A jediný spôsob, ako vyriešiť tieto otázky, je, keď človek bude mať jedného jediného poradcu, tútora, ktorý mu pomôže vyriešiť všetky tieto otázky. A ešte niekoľko bodov na objasnenie. Či chceme pokryť celé územie EÚ týmto opatrením? Áno. A uznávam ten bod pre vidiecké prostredie a tá pripomienka. Spomenul som niektoré krajiny, kde Miera registrácie dlhodobých zamestnaných je veľmi nízka. Je to obvykle v tých vidiackých oblastiach, kde k tomu dochádza. Takže treba mobilizovať nielen úrady práce, ale aj miestne samozprávy a komúny a komúny môžu zohrať tiež tú úlohu toho jednotného kontaktného miesta. Mladí aj oni sú často dlhodobo nezamestnaní. Chceme zabrániť akejsi duplikácii medzi zárukou pre mladých a dlhodobo nezamestnaných. Tí, ktorí e, sú pokrytí tým nástrojom záruky mladých, tak nebudú spadať do tohto opatrenia dlhodobo nezamestnaných. Ja si myslím, že som pokryl niektoré, nie všetky otázky, ale navrhujem, že sa vrátim znovu do vášho výboru, keď sa toto opatrenie začne už realizovať, aby sme mali prvé skúsenosti. Ďakujem za pozornosť. Yes. Thank you for your... Ďakujem pekne za to, ako ste e, teda efektívne zvládli všetky tieto otázky. A som si istá, že sa k vám čoskoro vrátime, pretože vnímame možnosti a hlavne nevyhnutnosť vedenia diskusí o týchto kriticky dôležitých otázkach. Takže prejdeme teraz k bodu 9 nášho programu. To je prvé posúdenie návrhu stanoviska k tejto správe o spoločnom vnútornom trhu. Teraz dávam slovo pani Jutie Steinruck. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, myslím, že eh, digitálna čas sa už, digitálna éra sa už začala dávno a hm, to digitálnemu eh, obdobiu hm, sa musí prispôsobiť teda nielen technológia, ale aj sociálne prostredie, ekonomické prostredie. Diskutovali sme o tom aj na schôdzi koordinátorov a sme sa zhodli na tom, že je to dôležité, aby že je to téma, aby zostala ďalej s výhradnou kompetenciou nášho výboru. Digitalizácia so sebou prináša príležitosti, šancu pre Európu a nemusí predstavovať automaticky hneď eh, hrozbu, avšak zároveň prináša so sebou aj masívny pohyb, pokiaľ ide o um, pracovný trh. Um, ako budú aj, je to jednoducho aj nevyhnutnosť e, e, táto mobilita pre prípade digitalizácie. Takže návrh komisie bol veľmi technicky orientovaný a do určitej miery e, sa ako keby dotýkal toho, ako bude vyzerať zamestnanosť v budúcnosti a aké sú politiky potrebné my potrebujeme analýzy k rozvoja zamestnanosti a posúdiť to z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska a to vo všetkých sektoroch, nielen v priemysle, pretože dôležité je, aby e, sa už e, aj téma e, starostlivosť či opatrovateľstvo sa väč, väčším e, sektorom a ako, zamest, ako vyhodnotiť e, E, toho crowd worker a ako zmeniť share economy, ako tieto pohľady treba zmeniť, čo musíme v Európe v tejto otázke urobiť, pretože e, pokiaľ ide o to, tá konkurencia v oblasti e, nižších miest, to sa stáva globálne a tu uh, človek vstupuje do konkurencie s uh, inžiniermi a zamestnancami z celého sveta, z Afriky a podobne. A jednoducho uh, túto hospodárskú súťaž um, zvládneme len vtedy, keď budeme môcť poskytovať najlepším vzdelaním, najlepšími technológiami a podobne. A tu je veľmi dôležité, aby Mm, sociálni partneri mohli mať e, koalíciu pre digitálne joby a tu je veľmi dôležitý aj sociálny dialog a inštitucionálny je tento sociálny dialog na, európskom, na európskej úrovni a je dôležité, aby sa tejto otázke venovali eh, odborníci. Celoživotné vzdelávanie je mimoriadne dôležitý prvok um, digitálnej agendy, preto je treba to ďalej rozširovať, treba to zinstitucionalizovať, nesmieme strácať zo zreteľa, že digitalizácia, tak ako sme ju doteraz zažívali, eh, viedla k určitému eh, pre, pre priniesli množstvo zárubkov, E, e, vlastne vytvorila táto digitalizácia novú takú akoby triedu, e, ktorí nemajú, dostač, nemajú dostatočne zmluvy, alebo nie je to ani stredná trieda, ako keby vyseli vo vzduchu, ktorí pracujú na takéto rôzne zmluvy. Čiže je treba takýmto osobám zlepšiť pracovné zmluvy a nejakým už teraz máme vlastne e, v veľkých e, e, podnikoch vlastne pracovníci pracujú akoby po celom svete. Takisto určité záruky a podobne. Takisto pokiaľ ide aj o samostatne zárobkové činno osoby, akým spôsobom môžu oni tiež e, chrániť svoje záujmy. Aj tam e, už sú určité nové myšlienky, ktoré pochádzajú z USA. Ďalej je tu otázka ochrany údajov. Keď sa pozrieme napríklad e, roboty, a napríklad e, tu budú otázky, ktoré budú súvisieť aj s ochranou zdravia, nielen s ochranou osobných údajov a takisto budeme musieť upravovať potom aj e, sociálne systémy. Musíme zabezpečiť dostatočnú ochranu aj samostatne zárobkovým činným osobám a keď sa takto bude to situácia vyvíjať ako doteraz, tak naozaj budeme musieť sa stále viac venovať tomu, ako zabezpečiť fungovanie našich sociálnych e, systémov. Podľa mňa trošku bolo málo e, spomínané v tejto správe, sa e, menovalo tejto otázke, takže budú tam asi pozmenujúce návrhy. Teším sa na ďalšiu výmenu názorov aj s kolegami, osobitne s tými spravodajcami o ktorých viem, že už sa v tejto téme intenzívne venujú, konzultujú s odborníkmi a vymieňajú si informácie. Myslím si, že táto téma nás tu ešte bude zamestnávať ďalšie 10 ročia. Ďakujem pekne. Thank you very much. Predsednička, ďakujem pekne. Áno, to je pravda, že toto je téma, ktorú budeme ešte aj my v našom výbore riešiť v ďalších rokoch Teraz by som dala slovo tenevým spravodajcovi z EPP. A nech sa páči, máte slovo. Pani predsedajúca, ďakujem za to, že ste mi udelili slovo. Ja budem stručný, ale by som sa chcel venovať tým podstatným bodom. Pani kolegyňa Steinruck, pomenovali ste mnohé dôležité body a aj vaša správa, aj to, čo ste teraz povedali, mi naznačuje, že v mnohých otázkach si rozumieme, takže určite sa nám podarí rýchlo dopracovať sa k dobrému e, záveru. Ehm, myslím si, že tu nemáme veľké roz, rozdiely medzi SAD a EPP. Považujem túto tému za mimoriadne dôležitú a tiež si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sa náš výbor vyjadril aj k tomu, že napríklad ja som naozaj relatívne málo ehm, videl v návrhu komisie, pokiaľ ide o prepojenie práce a sociálnych otázok. Tiež považujem za dobre, že sa táto tematika rozširuje aj Mm, pracovné podmienky a online platformy a zapojenie sociálnych partnerov. Um, Myslím si, že máme už určitú šancu, keď napríklad by som urobil analogiu s, s tvorbou vnútorného trhu, nebudem to teraz opakovať, teda digitálny vnútorný trh, takže tam už boli niektoré e, dôležité veci, ktoré vlastne možno mohli byť e, použité aj tu, teda veci, ktoré sú pre mňa ako e, zástupcu EPP, sú dôležité. Bolo, že to je treba mať, že musíme mať viac šancí než rizik. Netreba mať z toho strach z digitalizácie. Jednoducho digitalizácia musí byť vnímaná ako, ako výhoda a víťazstvo pre našu spoločnosť. Treba sa pozrieť takisto na pracovné zmluvy, na pracovný čas. Eh, bolo by lepšie mať pracovné časy, ktoré budú lepšie napasované na potreby, ale to tiež je potrebné komunikovať so sociálnymi partnermi. Eh, to, čo povedal pani Steinung, eh, tie roboty, o tomto sa už hovorila pani Steinruft, ďalej takisto aj väčšiu zapojenosť osôb s postihom a Takisto podľa mňa je dôležité e, v prípade duálneho vzdelávania sa e, e, týmto v vzdelávania. V podstate my sme ešte všetci skoro vyš, zišli z teda toho kriedového obdobia, kedy učiteľia písali niečo kriedov na tabuli a myslím si, že musíme teraz už Európu e, sa, v celej Európe sa venovať aj učiteľom samotným mnohých eh, členských, mnohých členských štátoch eh, dochádza k aj určitého, určitej reforme eh, školského systému a jednoducho potrebujeme učiteľov, ktorí budú vlastne pripravili na túto digitalizáciu, potrebujeme odborníkov oblasti matematiky, informačných technológií a podobne. A úprava právneho rámca pri, v téme e, ochrany údajov. Už mi teda vypršal čas, tak už mám len 30 sekúnd, tak ešte mám dve, tri myšlienky, pokiaľ ide iniciatíva zamestnávania mladých. E, e, tiež bolo by treba, aby as, e, sa boli predovšetkým zo sociálnych skupín, aby sa poskytovali napríklad online kurzy, tej iniciatívy pre zamestnávanie mladých, ďalej ESF, takisto by sa mohol zúčastniť. Sú tu ešte viaceré body, ktoré sa prejednávajú v správe a tiež tam budú aj post, boli aj predložené pozmeňujúce návrhy. Ja viem, že ste spomenali, že nebolo dostatočný priestor úplne na všetko, aby sa zahrnulo. No, takže celkovo sa nám táto správa vidí ako v poriadku. Ďakujem pekne predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz dám uh, tieňo, slovo tieňovej spravodajkyni za EKR, pani Trebesius. Ďakujem pekne. Nož, uh, e, my si myslíme, že vaša správa je trošku negatívna voči novým technológiám a digitalizácii. Pani Štajnruk e, e popisuje tú, tú zmenu e, ako niečo, čo je neudržateľné a ako keby tu ešte boli strachy z tej digitalizácie. Nož, e, a myslím si, že väčšinu e, obyvateľov považuje technológie a digitalizáciu ako Facebook a Google a podobné za práve výdobytky a plusy tohto vývoja, nie aby to boli nejaké strašidlá ďalej. Pokiaľ ide o aktuálnu digitálnu revolúciu, ktorú, revolúciu, e, ktorá, ktorá čo ktoré dochádza, myslím si, že sme v Európe trošku už e, akoby v tomto zaostali alebo dávno sme v tom už zaostali a po, myslím, že tým pádom máme aj naše hospodárstvo v tomto zmysle závislé od iných. E, e, Najlepšie je, keby sme vyprodukovali aj vyvíjali v Európe naše vlastné produkty a služby a musíme sa snažiť o to, aby náš infokomunikačný priemysel nezaostával za ostatnými, ale aby oni sa dostali e, na prvé miesta. K tomu je ale potrebné zabezpečiť právne a technické harmonizovanie e, tak, e, aby tu e, sme, aby sme dobstali v konkurencii medzinárodných infokomunikačných firiem a takisto je treba podporiť investície. No už žiaľ je ten to dokument e, pani spravodajkyne nie je dostatočne orientovaný na budúcnosť podľa nás. To by trošku mohlo byť viac zohľadené. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, I'll give the floor to... E, predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo Ule Turnhes, podpredsedničke. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za jej prácu na návrhu stanoviska. Toto obsahuje množstvo dobrých prvkov. My si myslím, som rada, že spravodajkynia zdôrazňuje, že zamestnanosť a sociálne politiky musia e, držať krok s digitalizáciou. E, som sa teším, že spomína aj vzdelávanie a výcvik a že sa sústreďuje na integrovanie sociálnych partnerov e, do digitálneho e, spoločného trhu, avšak sú tam niektoré prvky, ktoré mi chýbajú. Um, všetkým považujem za kľúčové, aby my ako výbor e, pre zamestnanosť sme sa sústredili na práve na potenciál pracovných miest e, digitálneho trhu. Ja tiež si myslím, že sú skôr viaceré možnosti než hrozby v digitálnom spoločnom trhu. Podľa komisie to má potenciál vytvoriť e, stovky tisíc nových e, pracovných miest v Európe, ale tieto sa budú vytvárať len vtedy, keď my pochopíme, ako vlastne tento potenciál od, odomknúť. A mne ako by chýba vlastne sústredenie sa na túto otázku v vašej správe. Po druhé si myslím, že sa musíme oveľa viacej sústrediť na digitálne zručnosti a schopnosti. Spravodajkynia sa toho dotýka, ale treba na toto viac poukazovať zručnosť ľudí a odbornosť je kľúčová, ak chceme teda naozaj odomknúť digitálny potenciál a napokon treba lepšie chápať a e, umožniť e, integráciu digitálnych príležitostí do európskych jobov, tak aby sa zvýšila um, produktivita, pridaná hodnota. Toto by, by malo byť posolstvom um, a chcel by som týchto chcela poďakovať spravodajkyni za túto správu. Ďakujem pekne. Teraz um, tieňového spravodajca za GUE. Ďakujem pani predsednička, ďakujem spravodajkyni za prácu. Zdieľam viaceré názory v tomto stanovisku, ako je účasť sociálnych eh, aktérov a podobne. Aké sú naše priority? Dve. Poprvé, zabezpečiť produktivitu práce v súvislosti s digitalizáciou, aby mala pozitívny dopad na život pracujúcich, aby inovácie zlepšovali kvalitu práce a života, ale aby inovácia tiež priniesla prinieslo zvýšenie e, miest a zníženie pracovného času a aby to nezvyšovalo štruktúralnú nezamestnanosť a vykorisťovanie k digitálnej agende a programe a programu. Konkrétne tí, ktorí produkujú digitálne obsahy, tí, ktorí sú výrobcovia, autory, aby e, boli tiež prínosom a aby nedošlo k samovykorisťovaniu. Toto je tiež... A teraz vplyv e, na zamestnancov v službách poštových a iných, ktorí sú veľmi postihnutí liberalizáciou. Máme konkrétne príklady napríklad firma Amazon a podobne. Kolaboratívna ekonomika alebo iné platformy v doprave či v hotelierstve, kde dochádza k sociálnemu dumpingu, pretože je nedostatok fiškálnej či pracovnej legislatívy a aplikuje sa monopolistický prístup a ja dúfam, že sa dohodneme v týchto bodoch. Ďakujem pekne. Pani Ždanoka je tu za zelených. Ďakujem pekne a ja hovorím za pani Moniku Vanna, ktorá je tieňou spravodajkyňou a dnes nemôže byť prítomná. Chceli by sme poďakovať eh, pani Steinruck za jej prácu a vítame jej prístup za váš prístup a zdieľame aj vaše obavy. V podstate si myslíme, že váš text návrhu stanoviska je dobrým základom na budúcu diskusiu, ale my zároveň si myslíme, že návrh komisie pre túto strate, digitálnu strate, digitálny, digitálny spoločný trh e, byť strategickým dokumentom a e, preto treba trošku kriticky vnímať túto, e, toto návrh stanoviska. Myslíme si, že je dôležité, aby digitálna agenda sa stala aj sociálnou agendou. To budeme preto predkladať viaceré pozmenujúce návrhy v texte treba zaviesť e, témy, že teda digitalizácia nebude znižovať e, práva pracovníkov a nepovedie k zlým pracovným podmienkam a zlým pracovným zmluvám. A práve by sme mali digitalizáciu využiť prospech. Náš prospech. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Begin tu nie je. Zastupuje ju Laura Angia. Nech sa páči. Máte slovo. EFDD. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Kolegyňa je na misii v zahraničí a preto ma poprosila, aby som vyjadrila jej stanovisko. Ďakujeme spravodajkyni za prácu a uistujeme, že sme pripravení spolupracovať v tomto návrhu stanoviska. Jednotný digitálny trh je jedna z, jeden z veľkých dôkazov a víziev, na ktoré musí EÚ odpovedať. Technologický rozvoj uľahčil náš život a vytvoril obchodné sektory, ktoré pred 20 rokmi sme si ani len nevedeli predstaviť, ale veľkou výzvou je mať taký trh, ktorý e, nebude mať e, aj tie neviditeľné prekážky, napríklad e, v mobilných e, telefónoch alebo na internete geoblogging, geoblocking. To sú situácie, ktoré musíme prekonať, ak chceme, aby EÚ bola de facto a nie len eh, podľa mena aj pracovné politiky, tam je potrebné nezabúdať na digitálny rozvoj a zamerať ho tak, aby to vytváralo blahobyt v našej spoločnosti a v našich firmách. Bez pochyby to priniesie aj vytváranie špecifických profesí, ale to nedosiahneme, keď budeme mať nízke digitálne vzdelanie digitálna alfabetizácia je veľmi nízka, eh, len niekoľko málo percent a obmedzuje sa len na eh, základné digitálne operácie, takže by sme mali zvýšiť eh, kompetencie obyvateľov aj MSP. Preto ak MSP nebudú mať takéto možnosti, budú pohltené veľkými firmami. Len 7 MSP v EÚ predávajú v zahraničí a sú konkurencieschopné na trhu, mali by sme tarifovať, e, teda DPH je tiež veľmi rozdielna v EÚ a zasielanie do e, zahraničia je tiež problematické. Stojíme pred veľkými zmenami a, a pri týchto zmenách sú vždy tí, ktorí sú vyťazí aj porazení, ale e, vytváranie pracovných miest musí s pozitívnym smerom a tento technologický vývoj tomu musí prispieť. aby tento vývoj ne, e, neprinášal stratu pracovných miest alebo práce. Musíme sa venovať sociálnym politikám a politikám zamestnanosti, ktoré podporia dôstojný e, rozvoj osobného života. Je to mm, cieľa a výzva do budúcnosti a ďakujem spravodajkyni za stanovisko. My samozrejme prispiejeme prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. E by... Ďakujem pekne. Teraz pán Natán. Nie? Nevystúpite? Dobre. Tak e, ďalší rečníkov mám na zozname. Pani Moran Šartie, nech sa páči. Dve minúci. Ďakujem, pani predsednička, veľmi rýchlo. Ďakujem Jute Steinruck EMPL hm, správne pristupujeme pozitívne k týmto témam. Vždy sa k nemu pristupuje k tejto problematike len ekonomicky a technicky, ale týka sa zamestnanosti nielen v súčasnosti, ale v sektoroch nových technológií a tieto musia vytvárať pracovné miesta. Podporujem to, čo povedal pán Šolc za EPP, len by som dodala, predložím jeden pozmeňovací návrh v bode 1, pretože treba ho pozitívnejšie nasmerovať. Politiky zamestnanosti mu, musia podporiť prechod k digitálnej ére. To všetko môže byť extrémne pozitívne. A po druhé, hovoríte, pani spravodajkyňa, prechod k digitálnemu svetu musí byť eh, podnetená a, alebo sprevádzaná sociálnou a ekonomickou, ale ja si myslím aj teritoriálnou politikou, pretože sa vraciame k tomu, čo sme hovorili o dlhodobo nezamestnaných. V regiónoch EÚ sú tzv. biele zóny, ktoré nemajú prístup k internetu, k digitálnemu svetu. Firmy sú potom bez budúcnosti, rovnako ako zamestnanosť ak chceme globálny prístup zamestnaneckých politík, musí tam byť aj to adjektívum teritoriálny. Alebo čtyri. Je potrebný rozvoj kompetencií, schopnosti v používaní a vytváraní služieb a na to treba adaptovať nielen pedagogické kurikula, ale aj odborné vzdelávanie, rekvalifikáciu a tak ďalej. A tiež e, je dôležité hovoriť o novej organizácii práce, pretože nové technológie sú nevyhnutné pre lepšiu harmonizáciu e, osobného a profesionálneho života. Je to nový spôsob, ako lepšie pracovať a IKT musia byť prítomné. Thank you, Agnes Jongerius, two minutes. And I don't think I need this two minutes just to say uh, I'm very happy the employment commission. Nepotrebujem až dve minúty, len by som dodala, že kvitujem to, čo ste spomenuli. Dokument komisie je dobre pripravený, ale v niečom je príliš krátkozraky a e, nevenuje sa dostatočne sociálnym aspektom jednotného digitálneho trhu. Čo je podľa mňa dôležité je, aby keď sa hovorí o dopadoch na zamestnanosť alebo o sociálnych dopadoch, tak niektorí si myslia, že hovoril, hovoríme len o Amazone, o Google a o týchto veľkých firmách. Nie, ešte sme nič nezažili. Príde úplná obrovská revolúcia. Priputajte sa, o chvíľu odlietame. E, za chvíľu, o pár rokov uvidíte, k akému boomu dos, dosta, dojde. A nezabúdajme aj na prekérne pracovné miesta to zmení aj spôsob, ako fungujeme a pôsobíme, výrobné postupy. A preto je dôležité, aby sme mali takéto stanovisko a správu. A tiež je dôležité, aby sme si uvedomili, že sme len v prvej fáze, ktorá je na začiatku veľmi dlhej, fascinujúcej cesty. Pán Gerike, Ďakujem. Hovoríme o veľmi aktuálnej téme, nebudem sa venovať všetkým detailom, ale v každom prípade pracovný svet sa závratne mení a hovoríme o práci 4.0, crowdworking, ďalšie spôsoby práce, to všetko sa týka pracovného trhu sú tu určité nádeje, strachy, príležitosti, ale aj výzvy. A aký rámec tu teda chceme vytvoriť? My, politici, musíme konštruktívne pristupovať k týmto zmenám, aby to bolo odrazené konštruktívne a rozumne aj v pracovnom svete a v legislatíve. IKT e, to nie sú len hrozby, tieto mm, táto práca 4.0 nemusí byť len hrozbou, môže to byť aj priestor na novú pracovnú kultúru, e, môže to byť taký druh práce, ktorý umožní lepším spôsobom harmonizovať rodinný a profesionálny život. Ja som predstaviteľom katolických pracujúcich v administratíve a viacej ako viaceré roky sa sme za obhajobu takej práce, kde by sme mohli spojiť eh, ten rodinný život s profesionálnym. A preto potrebujeme novú pracovnú kultúru. Mali by sme eh, technológie využiť ako príležitosť v prospech rodiny. Eh, vstúpme skôr na plyn a nie na brzdu. Ďakujem, pán Šuster. Ďakujem pekne pani predsednička. Teším sa z tohto návrhu stanoviska. Pani Steinbrück, myslíme si, že sa venuje dôležitým bodom, ale dve e, dôležité otázky. Spravodajkyňa oznámila, že je absolútne nevyhnutné začleniť aj sociálnych aktérov a ja si myslím, že potrebujeme aj účasť komisia parlamentu v tomto digitálnom programe, aby sme mohli potom diskutovať o dopadoch, aby sme vedeli, aká je legislatíva. Samozrejme, že bude potrebné právne upravovať na sociálnej úrovni v pracovných vzťahoch e, z toho, čo vyplýva z digitálneho programu. Nikto sa tomu nemôže postaviť, hoci niektorí chcú obhajovať také myšlienky, že nechajme tak, aby sa veci vyvinuli a potom sa k tomu vrátime až o niekoľko rokov, ale to sa týka práce, pracovných miest, sociálneho zabezpečenia, a crowdworkingu. Budeme potrebovať legislatívnu účasť nielen na európskej, ale aj národnej úrovni. Niektoré veci sa vyriešia možno lepšie na jednej či na druhej úrovni. Ale na to bude potrebné zanalizovať potenciál a nielen dôsledky. Musíme e, tú legislatívu vydávať a sledovať zároveň vývoj. Ďalší rečník. Ja som tieňovým spravodajcom v Libe pre ochranu údajov. Včera v Libe sme diskutovali o rovnakej téme a navrhla by som to isté, čo včera na Libe, aby bolo spoločné stretnutie Ample Libe aby sme zabezpečili holistický prístup, pretože každý výbor k tomu pristupuje inak. V Libe e, tento môj návrh včera prijali priaznivo. Som tiež členkou tohto výboru a táto správa, toto stanovisko je veľmi dobré, ale sú tam niektoré body, ktoré majú a budú mať obrovský dopad, napríklad e, zmena podstaty či charakteru práce, to tu už bolo povedané, zmeny e, v pracovnom dni, rovnováha a harmonizácia osobného a odborného života na, pracovno, na pracovisku a v bydlisku. Tieto veci ako keby splývali migrácia ľudí. Nie, teraz je to migrácia zamestnania. Napríklad v Estónsku už Poskytujeme digitálne služby iným krajinám a naše pracovné miesta sa hýbu, pretože rôzne členské štáty majú rôzne kapacity a to je tiež nový komponent pracovného trhu. A správne sa hovorí aj to, že potrebujeme iný prístup k systému sociálneho zabezpečenia. V súčasnosti je množstvo prekernej práce, ale tento termín nie je jasne zadefinovaný, pretože digitálny trh vytvára takú prácu, ktorá kontinuálne plinie z jednej strany do, ktorej, do druhej, tá pracovné miesto proste cestuje. Keď hovoríme o európskom digitálnom trhu, tak musíme uvažovať o pracovnom trhu v rámci tohto trhu, aby bol istý, ale bude mať aj iné charakteristiky. A ja si myslím, že musíme ísť hĺbšie e, v týchto témach. Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo. Ďakujem. Povedala som to veľmi jasne na úvod. Jednotný digitálny trh ponúka obrovské príležitosti a vôbec nezdielam názor s tými, ktorí nejakým spôsobom spochybňujú ten vývoj, ktorý už vlastne začal pred mnohými rokmi. Ak som kritizovala text komisie, tak preto, že sa príliš sústreďuje na technické otázky a málo sa venuje otázke vzdelania a necháva úplne bokom všetko, čo súvisí s politikou zamestnanosti, ktorá je rovnako dôležitá ako tie technologické a technické zmeny. My potrebujeme, aby sa tá sociálna politika paralelne vyvíjaja, vyvíjala. Európa má obrovské príležitosti v tejto oblasti, ak využije technologický rozvoj, ak bude investovať do informácií a bude vytvárať eh, dobré rámcové podmienky. Len takýmto spôsobom to bude úspešný model pre Európu. A musíme hovoriť o výzvach. Možno niektorí kolegovia ma nepočuli, keď som hovorila na úvod. Možno niektorí sa susedili príliš na to, čo mali napísané na svojom papieri. Ale je tam niekoľko bodov v stanovisku, ktoré môžeme ešte prepracovať spoločne. Ale rozhodne myslím, že sa pozeráme rovnakým smerom. Musíme zaharmonizovať záujmy e, zamestnancov a zamestnávateľov. Autá nekupujú autá, to sú zamestnanci pracujúci, e, nakupujú autá a musia mať príležitosť ísť správnou cestou ja si myslím, že tu je široký konsenzus. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali na príprave stanoviska, viedli dialog. Je to naozaj fascinujúca téma a ja naďalej budem s radosťou na ňom pracovať. Ďakujem pekne. Táto téma je veľmi relevantná, týka sa globalizácie, digitalizácie. Teda budeme sa aj venovať. Lehota na pozmievacie návrh vyprší 29 septembra na poludnie. Týmto prejdeme k bodu 10 na našom programe. Ide tu o správu o sociálnom začlení mladých ľudí. Dávam slovo pánovi Maskarinimu v mene Eurofondu. Nech sa páči. Thanks a lot, madame la présidente. Uh, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, pána. Vážení poslanci, dobrý deň. Chcel by som sa vám poďakovať. Chcem sa poďakovať aj vám, pani predsednička, podpredsedom, koordinátorom a všetkým poslancom, najmä pani Elizabeth morin Šachti za pozvanie na toto dnešné stretnutie že tam priestor prezentovať eh, výsledky našej práce o sociálnom začlenení mladých ľudí budem sa sústredovať na implementáciu záruky mladých, na prvé výsledky a moja kolegyňa vám priblíži širší prístup k e, politike sociálneho zašlenovania. Vieme, že mládež bola veľmi e, výrazne zasahnutá krízou v priebehu 7 rokov trvania krízy. Napriek istým zlepšeniam ešte stále viac ako 20 mladých ľudí je bez práce. Dokonca v niektorých krajinách až 40 a viac, a pričom zvyšok obyvateľstva je na úrovni zhruba 12 v priemere. Je tu riziko e, dlhodobej izolácie týchto mladých ľudí od pracovného trhu. Nezabúdajme, že súčasťou e, bežného procesu z prechodu zo školy do zamestnania je stráviť istý čas mimo um, práce. Ak to obdobie trvá veľmi dlho, tak je tu uh, veľké riziko sociálneho vylúčenia. Stratégia na pomoc mládeže bola prijednávaná a bola rozdelená na dve ramena, jednak zamestnanosť a širší prístup k sociálnemu začlenovaniu mládeže. Vieme, že Časť zamestnanosti sa týkala najmä implementácie záruky mládeže, pričom ten širší prístup zahrňal prístup k službám, účasť a taktiež konkrétne znevýhodnené skupiny. Program záruky mládeže eh, prejednávala rada ešte v roku 2013 a v záveroch sa uvádza, že všetci mladí ľudia do veku 25 rokov by mali dostať eh, kvalitnú ponuku zamestnania, vzdelania, učňovské miesto e, v priebehu 4 mesiacov e, potom, e, ako sa stali nezamestnanými alebo ako odišli zo školy. Kľúčové princípy tejto záruky sú rýchly zásah, tým sa predchádza riziku dlhej izolácie v spoločnosti a taktiež okamžité opatrenia, ako aj dlhodobé reformy, aby sa podarilo prekonať dlhodobé prekážky, ktoré tradične existujú na niektorých pracovných trhoch v niektorých členských štátoch, kde nie je možné, aby mládež sa dostala vôbec na pracovný trh a taktiež eh, personalizovaný integrovaný prístup. Teda uznanie, že všetci mladí sú eh, iní, sú osobití, majú svoje vlastné potreby, svoje vlastné mm, črty. Teda rozhodne to nie je um, univerzálny prístup, je to skôr individuálny prístup, ktorý sa tu uprednostňuje. Členské štáty začali z rôznych uh, východiskových bodov, nielen čo sa týka úrovne potrieb, ale taktiež um, jednotlivých um, aspektov um, eh, mladých, takých, ktorí majú napríklad už aj rodinné povinnosti. V prvom roku sme zaznamenali, že Niektoré členské štáty sa ujímajú iným smerom, sústredujú sa na pracovný trh, pričom iné členské štáty zaujali všeobecnejší prístup, využívajú to prepojenie, ktoré už existuje aj so zamestnanosťou, vzdelávaním a taktiež odbornou prípravou. V prípade tak argument, že bolo snahou vytvoriť spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi, aby sa predišlo fragmentácii týchto politík a aby sa taktiež svala stratégia nadviazanie kontaktu s mladými ľuďmi. Čo sa týka konkrétnych krokov, tých sa týkali eh, šiestich konkrétnych dimenzií. Jednak eh, informácie, poradenstvo. Ehm, toto bola snaha naozaj veľmi výrazne posilniť, napríklad v Taliansku sme eh, uplatnili novú stratégiu, ktorá vychádza zo snahy najskôr prvého pohovoru, potom e, hĺbkového pohovoru, e, ktorý sa snaží e, pomenovať, ktoré osoby sú možno vystavené väčšiemu riziku, ďalej konkrétne programy na zazenie kontaktu. Väčšina členských štátov už má konkrétne IKT nástroje, internetové stránky, aby obsiahli mnohí ľudí napríklad v Španielsku. Tento portál funguje od júla 2014. Všimli sme si, že toto obsiahnutie má iné konotácie v severských krajinách, kde to znamená um, obsiahnutí, ktorí sú možno trošku vzdialenejší, prečo v iných krajinách to znamená obsiahnutie všetkých mladých ľudí. A možno v týchto krajinách sa trošku pozabudlo na tých, eh, ktorým sa možno dostávať trošku ťažšie ďalej. Eh, konkrétne opatrenia na eh, zjednodušenie prechodu zo školy na pracovisko. V niektorých krajinách vznikli konkrétne programy práve zamerané na to, aby sa tento proces uľahčil. Po Francúzsku vznikol systém e, prvotného akreditovania. E, ďalej e, skúsenosti zo školy a z práce tu členské štáty do väčšej miery zaviedli opatrenia. Napríklad v Estónsku sa spustil príslušný program, ktorý poskytuje dotácie zamestnávateľom, eh, ktoré najímajú mladých ľudí a zaručuje im pracovné miesto na dva roky. Taktiež eh, učňovské pracovné miesta, tu došlo k veľkej mobilizácii, v niektorých členských štátoch vzniklo práve množstvo systémov e, na tieto účely napríklad v Írsku, e, však e, nadviazali na svoju reformu z roku 2013 a obohatili to, túto v podstate záruku v Írsku. Zároveň vznikli nové systémy podnikania a učeníctva, kde sa o mnoho viac úsilia venuje tomuto, teda nešlo tu o opätovné vynaliezanie kolesa, ale o nadviazanie už existujúcich úsilí ďalej. Um, mladí podnikatelia napríklad v Španielsku, v Grécku sa z tohto stal veľmi významný pilier celej záruky mládeže. Prekážky, ktoré sme zaznamenali v implementácii tejto záruky, prekračujú, e, eh, zatýkajú sa troch hlavných smerov. Jednak bolo zložité zaujať partnerský prístup dokonca aj pri výmene osvedčených postupov, napríklad v pilotných projektoch. Očakávalo sa viac času na nadviazanie partnerstiev s jednotlivými aktérmi na trhu. Ďalej, čo sa týka financovania, 6,4 miliardy bolo financovanie od Európskej komisie na toto záruku mládeže, ale isté, že na zlepšenie služieb a infraštruktúry by bola potrebná o mnoho vyššia suma. E, ďalej, e, absorpčná schopnosť trhu alebo poskytovateľov týchto služieb na to, aby dokázali poskytnúť pracovné miesta mladým ľuďom. Aj tu bol nedostatok. No v neposlednom rade Niektoré výzvy, ktoré sme zaznamenali po prvom roku implementácie um, všiahnutie mladých ľudí, toto zárokov nebolo jednoduché. Niekedy v niektorých členských štátoch sme zaznamenali, že sa venovala pozornosť uh, tým, ktorí boli pripravení pracovať a zabudlo sa na tých, uh, ku ktorým bol trošku problém sa dostať, osloviť ich ďalej otázka kvality, održilnosti príležitosti tu sa zamýšľame nad tým, či je to záruka práce pre všetkých, alebo či je to záruka výsledku. Teda či naozaj chceme dosiahnuť udržateľné výsledky, aby sme dokázali integrovať týchto mladých ľudí na pracovný trh, aby sme zvýšili ich zamestnateľnosť, alebo či sa sústredíme iba na číselné výsledky ďalej. Štrukturálne reformy sú potrebné na to, aby sa mohlo poskytovať individualizovaný prístup. V niektorých členských štátoch bude potrebná reforma týchto verejných e, služieb, aj čo sa týka kapacít, aj schopností. Príkladom je napríklad Švédsko, kde je dlhá tradícia takýchto záruk. Existuje štatistika kde je jeden zo 40 špecialistov na mladých ľudí. Tam eh, by eh, ten pomer bol jednak u 40 tisícom, pričom eh, celkový počet pracujúcich v týchto sektoroch verejných služieb je zhruba 10 tisíc. Keď sa pozrieme na ďalší bod, efektívnejšie vyhodnocovanie rámca, ktoré sú potrebné. To sa týka všetkých iniciatív, či naozaj sa uberajú správnym smerom, alebo či by sa mali zlepšiť. Tento program totiž je dynamický, snažíme sa ponaučiť e, z krokov, ktoré robíme. Teraz dávam slovo kolegyni. Um, thank you very much and... Ďakujem pekne. Ja by som chcela vám poďakovať za to, že ste nás dnes pozvali. Takže dúfam, že naša práca vám bude napomocná v vašej budúcej práci. Vlastne sa tu hovorilo o stratégie pre mladých a myslím, že prvnež prejdem k revízii jednotlivých politík, myslím, že sú tu viaceré otázky, ktoré treba nestrácať zo zreteľa. Prvá vec je bez ohľadu na to, aké sú tu rôzne chápania a vnímania toho, čo predstavuje sociálna inklúzia v rôznych krajinách. Je tu e, viacero bodov, ktoré, na ktorý, ktoré, ktoré všeobecná zhoda a dôležité je, že sociálna inklúzia je oveľa širšia koncepcia a predstavuje oveľa viac než riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia. A po druhé, keď hovoríme o sociálnej inklúzii, tak e, nevnímame ľudí ako čistých príjemcov politiky, ale sú, treba sa sústrediť na ich účasť a na to, aby ľudia sami mali pocit, e, že môžu prispieť spoločnosti a komunite, v ktorej žijú. A napokon, myslím, že to je osobitne dôležité, keď hovoríme o politikách, keď hovoríme o sociálnom začlenení, tak sú tam rôzne rozmery a dá sa hovoriť aj o individuálnom rozmere a kolektívnom rozmere, čiže hovoríme síce na jednej strane o mladých ľuďoch, ktorí sú vylúčovaní, ale zároveň e, aj táto vyčlenenosť môže byť faktorom, a, ktorý potom pomôže vlastne z ľudí priviesť späť na pracovný trh. E, myslím si, že naša štúdia sa um, mala pomerne veľké pokrytie. Mali sme tam viac ako 20 krajín, tak to môže byť pre mnohých z vás veľmi dôležitý zdroj informácií. Chcela som povedať, že pokiaľ ide o sociálnu inklúziu krajiny, Švedsko, Írsko, Francúzsko, Španielsko, Bilharsko, Dánsko, Británia, Holandsko, Slovinsko, Lotyšsko a Grécko. My sme sa rozhodli, že budeme sa venovať hlavným ukazovateľom nezamestnanosť, sociálne vylúčovanie, geografia, geografické pokrytie je tiež dôležité kritérium a napokon sme sa sústredili aj na niektoré kľúčové skupiny alebo na niektoré témy, ako napríklad tie, ktoré súvisia napríklad aj um, ehm, to zdravím a podobne keď sa dívame na politiky, tak e, pre nás bolo veľmi dôležité vypočuť si aj vaše predchádzajúce rozpravy e, a použvažovať o kontexte, v ktorom vznikajú politiky. Isté, teraz to všetko je ovplyvnené šetrením a finančnými škrtmi, ktoré existujú v mnohých krajinách a myslím si, že naozaj tvorcovia politík museli prijať veľmi bolestivé rozhodnutia hľadiska toho, na čo sa budú sústrediť a čomu dajú prioritu. Um, druhá téma v diskusii je tvorba a poskytovanie služieb, to sa naozaj mení dosť dramaticky. Myslím, že to súvisí aj so spoločnosťou, ktorá je stále viac rozmanitejšia a sú tam rôzne potreby rôznych skupín. A ja si myslím, že musia sa tomu prispôsobiť aj služby. A napríklad e, aký to má vplyv na, aj to technologické zmeny tiež majú vplyv na to, ako sa tvorí, ako vznikajú služby, napríklad pokiaľ ide o mladých ľudí a ako oni do veľkej miery sú závislí od um, digitálnych nástrojov a od online platformy, tak to nemožno uh, zabúdať na túto stránku. No už a teraz sa sústredím na tri hlavné body. Predovšetkým máme skupinu asi 30 eh, aj plus určitých politík a sa pokúsim sústrediť na to, aké sú naše hlavné zistenia, ktoré by mohli, mohli byť užitočné pre tvorcov politik. Ja som spomínala, že sa dá dívať na sociálnu inklúziu z dvoch pohľadov, individuálny a kolektívny. A my sme to rozdelili teda na tie opatrenia, ktoré sú individuálneho charakteru a také skôr strukturálneho charakteru a medzi tými individuálnymi vás neprekvapí, že tie boli oveľa rozšírenejšie aj v jednotlivých krajinách. Možno to súvisí s tým, že do určitej miery práca s mládežou je momentálne vysokou prioritou, ale zároveň aj je veľmi nie celkom jednoduché okamžite zmeniť celú štruktúru systému. Čiže takýto individualistický prístup a takéto politiky majú tendenciu sústrediť sa na schop- zvyšovanie schopností mladých alebo vyplňanie určitých medzier alebo zvyšovať odolnosť eh, mladých ľudí voči rizikovým faktorom. Často sa to a pritom využívajú vzdelávania, výcviky, školenia, tiež sa niekedy robia aj vyhodnotenia predchádzajúceho úsilia. Napríklad sa to, to bolo predmetom v Grécku um, alebo aj v Británii. Keď sa pozrieme na také štru, viac štruktúralne orientované politiky, tu sú tri hlavné body. Najprv vidíme, že politiky ako také sa snažia uh, riešiť, uh, ako um, je možné upraviť miestne plánovanie, tak aby boli e, priateľskejšie mladým ľuďom. To znamená, že tam sa rozvíjajú niektoré nástroje. E, ďalej, Massimilian už spomínal, že pokiaľ ide o záruky pre mladých, a určite to je téma pre sociálnu inklúziu, sú tu politiky, ktoré sa sústredujú na zvyšovanie kapacít a kompetencií dospelých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi Napríklad to bolo e, v Grécku. A ďalšou charakteristikou týchto politik je, že sa tieto politiky snažia e, riešiť e, tie, alebo odhaliť tie problémy, ktorým čelia mladí ľudia a naozaj, aby tieto politiky boli na mieru ušité týmto potrebám. Ďalší spôsob, ako môžeme skúmať politiky, je prezrieť sa na to, v akom časovom momente došlo k eh, určitému zásahu. zásahu č, eh, môže byť zásah preventívny alebo kompenzačný. Preventívny už z názvu vyplýva, že vlastne snažia sa e, zabrániť e, tomu, aby nedošlo k vôbec k vzniku nejakej nevýhody, napríklad e, s posudzovaním určitých rizikových faktorov a podobne. Vopred sústredí sa na mladých ľudí, na posilnenie ich e, sociálneho občianského zapojenia, nielen s cieľom sociálnej inklúzie, ale aby aj ľudia v končnom dôsledku boli zamestnateľnejší a pri vstupe na pracovný trh. Ale keď sa pozrieme na kompenzačné politiky, tak zase z názvu vyplýva, že sa snažia akoby napraviť určité nevýhody, ku ktorým e, došlo z rôznych dôvodov. Napríklad, ak e, keď e, človek prechádza zo školy do zamestnania, to je niekedy bolestivé, tak sa tam môžu využiť politiky. Takisto sú tu, môžu byť aj určité konkrétne cieľové skupiny, Takisto sú tu politiky, ktoré sa týkajú viacnásobných e, znevýhodnení, pretože aj takéto situácie zvyčajne sú. A potom, e, pokiaľ ide o režim, e, ako môžu podporovať napríklad v oblasti športu, to je v Polsku, v Španielsku, alebo prostredníctvom rôznych právnych kanálov, ako to bolo v prípade Grécku, Bulharsku. A posledná pripomienka sa týka toho, že veľká časť našej práce sa venovala účasti mladých a tu sme videli množstvo politík, e, ktoré analyzovali um, rôzne výzvy, že prečo nedošlo k účasti, aké boli problémy. A Massimiliano vlastne už vyjadril, že sú to niekedy skupiny, po ktorým sa akoby ťažko dostať, e, pretože často sa vlastne skončí e, u príjemcov, ktorých sa, ku ktorým je prístup ten najľahší a potom tí, ostatní zostanú v úzadí. Potom druhá vec je rozsah účasti, že je ľahšie zapojiť ľudí prostredníctvom aktivít voľného času, športu a je oveľa ťažšie je ich zapojiť cez sociálne alebo politické aktivity e, vždy existuje určité e, napätie, určité napätie medzi kolektívnou účasťou a takouto personalizáciou a napokon vo viacerých členských štátoch e, nám bolo povedané, že mm, pri postoje oficiálnych inštitúcií e, boli tiež trošku problematické, čiže Netreba sa sústrediť pri prípade zvýšenia účasti len na ľudí, ale aj zároveň na e, spoločnosť a na orgány. Ďalej, ja som si uvedomila, že e, momentálne je veľmi dôležitý týždeň. Tu za rohom je summit a ešte aj v piatok e, OSN bude pri, budú prijímať e, nové trvalodržateľné ciele, ktoré budú nahrádzať mileniové ciele rozvoja. A mnohé z týchto priorít sú relevantné, myslím si, e, pre Európu, aj osobitne pre mladých ľudí, ako vidíme znižovanie chudoby, sociálna inklúzia, znižovanie nerovností medzi partnermi, e, poskytovanie rovnosti príležitostí všetkým, kvalitné vzdelávanie, o čom hovoril Massimiliano, a napokon zabezpečenie aj dobre kvalitné pracovné miesta. Takže ja verím, že naše úsilie um, bude vám nápomocné vo vašej budúcej práci. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo pánom Maximilianom. Ďakujeme pekne ehm, obom prezentujúcim sa veľmi zaujímavé slova. Jež ja by som chcela osobitne poďakovať za túto prezentáciu, pretože prvne, že ešte začneme s rozpravou, e, požiadala by som pani Elizabeth Chantier, e, Chartier, aby vyjadrila svoje pripomienky k týmto programom e, záruky pre mládež. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, že ste zorganizovali toto vypočutie. My po, potrebujeme vaše názory a vaše štúdie, aby sme doplnili tie politiky, ktoré presadzujeme a do ktorých sa veľa investovalo. A určite nemienime do budúcnosti ustúpiť, takže dnešná diskusia to len potvrdzuje. Zdôraznila by som niektoré body, ktorým ste sa venovali vo výzvach sú výzvy, bitky, ale aj určité nedorozumenia a my sa tomu budeme venovať. K tým výzvám jeden bod. Prvá výzva, ktorej musíme čeliť, to je individualizácia. Aj vy ste to povedali. Ale to je to najťažšie v prípade reakcie masifikácia. Všetky európske krajiny to dochádzali pokryť, ale tá individualizácia, to sme si odvykli robiť. A v prípade týchto mladých, ktorí sú sociálne vylúčení, ktorí hľadajú prácu, už to nevieme robiť. Musíme si znovu vyhrnúť rukávy a znovu začať na tom robiť individualizovane pristupovať a nepodarí sa nám nič, ak ne, e, dosiahneme túto alebo nevyriešime túto výzvu. Musíme teda individuálne pristupovať, ale keď máme ťažkosti, tak každoročne tá základňa tých mladých nezamestnaných narastá a potom musíme pristupovať k masívnemu počtu ľudí individuálne. Predtým sme pristupovali k tomu nejak masívne alebo globálne a práve toto protirečenie medzi individualizáciou, individuálnym prístupom a tomu veľkému množstvu, tak európske krajiny e, nie sú naučené na tento prístup. Ak chceme byť úspešní v našich politikách, záruky mladých, Musíme spolu pouvažovať na tomto bode. A ďalšia, druhá výzva. Naše politiky sa, a štúdie sa venujú vekovému te, tomu veku od 15-25 rokov, ale potom tých 25-30 rokov, tí mladí ľudia, ktorých sme nechali zostarnúť, ale sú tiež mladí, nedostali sa k práci so vzdelaním, ktoré nevždy zodpovedá potrebám a tu je určitá veková kategória 25-30 rokov, nemajú rovnaké potreby ako tí, ktorí už pracovali a ktorí e, boli prepustení ale pod, majú tie isté potreby ako tí mladí 15-25, ale oni nám vypadli zo všetkých štúdí z tých našich horizontov. Tretia výzva. Musíme odpovedať na rozdielne potreby medzi mladými, ktorí sú bez vzdelania a vzdelaní, ktorí nemajú prístup k pracovným miestám. To je tiež obrovská výzva. Nemôžeme k nim pristupovať ako homogénnej jedinej skupine. Sú tam rozdiely a treba k tomu rozdielne pristupovať. A ďalší bod. Tá veľká bitka, ktorá nás čaká, aby to prepojenie, akademické vzdelanie, a skúsenosti, ktoré sú očakávané v práci, pretože mladí nemajú tieto skúsenosti, tak mať taký nový púl, teda nový celok, ktorý by spojil toto vzdelanie aj so skúsenosťami a prinieslo by to tie pracovné kompetencie, skúsenosti a v celej Európe musíme zmeniť eh, tú našu os alebo koncepciu prístupu a vzdelávania, toho prepojenia vzdelávanie, skúseností, prax. A tretí bod, a áno, vy ste sa o to pokúsili. Neustále sa tu robí, sa je tu zmetok medzi zárukou mladých a iniciatívou pre zamestnanosť mladých. Tá záruka mladých to je tá zásadná politika Európskeho sociálneho fondu. Ona nie je obmedzená na tých 6 miliard eur. 6 miliard eur to je posilnenie záruky mladých v regiónoch, kde je viacej ako 25 mladých vo veku 15 až 25 rokov, ktorí sú nezamestnaní. Ja sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí to dobre poznajú. Ja to len chcem zdôrazniť, ale ak tá iniciatíva zamestnanosti mladých e, e, priniesla potom zmetok v teréne a teraz už nevedia v členských štátoch, ako pristupovať k týmto dvom iniciatívam. A je to naozaj ťažké a potrebujeme nástojiť, že táto iniciatíva to je posilnenie záruky pre mladých tých e, regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté nezamestnanosťou mladých. Ešte sekundičku hovorí rečnička. A posledný bod, ale rozhodujúci. Podpora mobility vo vzdelávaní, ale aj v analýze sa potvrdzuje, že mobilita mladých ľudí je rozhodujúca a keď treba aj hľadať tých mladých ľudí, a ja to robím v rôznych regionálnych centrách, kultúrnych, sociálnych centrách, programy mobility a prepojenia. Prvé, čo musíme urobiť, je, aby mladí znovu našli svoj imič, pretože Často ich sebavedomie je podkopané tým, že eh, nenájdu realizáciu v pracovnom svete. A to je všetko z mojej eh, strany. Za pani spravozdavčení. Eh, chcia... Ďakujem pekne, pani spravodajky. Nie, Teraz by som sa ospravedlňujem sa, už mám len 15 minút, tak budem musieť vám od, venovať len dvomi, dve minúty, aj keď e, je to veľmi zaujímavá diskusia, ale musíme nechať našim hosťom priestor aj na odpovedanie na otázok. Teraz dám slovo pani Frej. Thank you, um, chair. I'm pleased to have... Ďakujem pekne, pán Benifej. Uh, hovorí. Veľmi ma teší, že mám možnosť zúčastniť sa za tohto stretnutia. Chcem sa poďakovať Eurofondu za túto správu, ktorú si prečítam s veľkou pozornosťou. Chcem sa poďakovať aj pánovi Maskarinimu a pani Ludvinek za ich veľmi zaujímavé prezentácie. Správa bola naozaj naliehavo potrebná. Ocitáme sa v, teraz eh, vo fáze či pokračovať alebo nepokračovať s týmito programami. A to je kľúčové, preto získať prehľad o tom, čo sa doteraz podarilo dosiahnuť v ohľade k týmto dvom programom. Musíme sa pozrieť na to, kde sa dosahujú výsledky. Pred niekoľkými mesiacmi sme pracovali s kolegami tu prítomnými, aj s kolegyňou, ktorá teraz hovorila, aby sme sa snažili urýchliť návrh komisie v snahe podporiť financovanie vopred pre túto iniciatívu podpory mládeže. Považujeme to za naozaj aktuálne, vysoko potrebné. Taktiež je tu priestor analyzovať to, čo funguje na úrovni členských štátov v implementácii tejto iniciatívy a tiež záruky. Mládeže výsledky sú také zmiešané. Vieme, že služby verejnej zamestnanosti, úrady práce sú e, nedostatočne financované, nemajú dostatok pracovníkov. Vieme, že krajiny majú ťažkosti v spravovaní prostriedkov a taktiež v naplňaní operačných programov ktoré plnia ciele tejto iniciatívy zamestnanosti mládeže. Tiež vieme, že dochádza aj k zneužívaniu prostriedkov na niektorých miestach a tiež dostupnosť programov pre osoby s postihnutím nebola vždy zaručená dostatočne. Teda všetko toto sa musí naliehavo riešiť. Myslím si, že správa nám pomôže v tomto procese hľadania vhodných krokov. Hovoríme to už dlho, keď sa tieto programy nebudú plniť v praxi, tak eh, to bude nedostatok prejavu úcty európskej mládeže, našej budúcnosti. Dúfam, že aj vaša správa nám pomôže mm, presvedčiť sa, aké kroky budú potrebné do budúcna. Je najvyšší čas, aby ženské štáty prejavili odhodlanie podporovať začlenie mladých ľudí do spoločnosti na pracovný trh, aby to vnímali ako svoju prioritu, eh, aj keď slovne to mnohí podporujú, aby sa politika mládeže dostala aj do európskeho semestra, aj do konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé členské štáty. Dúfam, že budeme otvorene používať pojmy ako sociálna disciplína v otázkach reforiem našej ekonomiky, aby sme nehovorili len o fiskálnej disciplíne pri žiadosti o reformy v členských štátoch. Teda ešte raz ďakujeme za túto správu a tešíme sa na spoluprácu so všetkými zúčastnenými stranami. E, Ďakujem pekne, Brando. Nevidím pani Janu Žitňanskú. Neviem, či je tu niekto z EKR, ktorý by ju chcel nahradiť. Um, nevidím ani Martinu Dlabajovú z ALDE. Neviem, či ju niekto nahradí. Ďakujem. Takže by som teraz dala slovo pani Ines Žuber za dve minúty. Sague. Muito obrigada. Um... Eu queria também agradecer. Um, Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať eh, výskumníkom z Eurofondu za ich prezentáciu. Tri veľmi presné otázky k tejto prezentácii. V tom tej prvej prezentácii sa, spomenuli, sa spomenulo 6 oblastí, kde sa záruka mladých aplikuje. Poradenstvo, prechod zo školy do práce, prax, skúsenosti a e, firmy mladých. Z týchto šiestich oblastí by ma zaujímalo, ktorá je podľa vás oblasť, ktorá mala najväčší dopad, vplyv a výsledky? Na, v ktorej oblasti sa realizovalo najviac aktivít? Druhá otázka súvisí s tým, že je jasné, že jedna z najviac polemických tém v záruke mladých je hovoriť, že tento mechanizmus umožní, aby mladí mali väčšie záruky do budúcnosti, aby mohli stabilnejšie žiť, stabilnejší život je podľa vás nejaký výsledok, alebo máte výsledky, to prepojenie záruky e, mladých a získania takých pracovných miest alebo takých pracovných zmluv a dohod, ktoré by boli stabilnejšie? Zaznamenali ste takýto vzťah a osobnejšia otázka. Ak som správne pochopila, v tejto krajine bolo začlenených 11 krajín ale moja krajina Port- Portugalsko nie. A chcela by som vedieť dôvod prečo. Vzhľadom na to, že jedným z kritérií bylo, mala byť miera nezamestnanosti a úrovne chudoby, tak určite by Portugalsko tam malo byť a chcela by som vedieť dôvod, prečo sa tak nestalo. Reintke z Ďakujem pekne. Je tu e, pani Rentke od Zelených, alebo niekto, kto by ju chcel zastúpiť. Ďakujem pekne. E, nie sú tu žiadni ďalší e, poslanci, takže by som požiadala našich hostí, aby zodpovedali na otázky. Aby som ešte chcela zdôrazniť, že v, tejto, v tomto výbore som niekým, kto veľmi skepticky sa díva na program Youth Guarantee E, myslím si, že bolo by lepšie, keby sa tieto prostriedky použili na taký program e, Eurex Erasmus, ktorý sa, kde naozaj, sa využ, naozaj využívajú tie prostriedky mladí ľudia. Ale chcela by som e, Možno, že by som si, na tom, čo, na tom, to, čo si vypočula od vás, si myslím, že by som možno, že mohla prehodnotiť svoj skeptický pohľad. Uh, a chcela by som sa ešte spýtať na niektoré prvky, o ktorých ste hovorili, že spôsobujú problémy, ako napríklad problémy s partnerstvom, kde to bolo zložité, prečo to bolo zložité, ako to vyzeralo, čo máme robiť, aby sme takýmto situáciám sa vyhli. Ďalej možnosť vzdelávania. Či aj vo vašej správe sú nejaké návrhy, akým spôsobom by sme mali urobiť reformu vzdelávania v Európskej únii? Tiež ste hovorili o štrukturálnych reformách aké konkrétne reformy si takto predstavujete, že by to mali byť predovšetkým tak, aby sa uľahčil prístup na pracovný trh. A potom ďalšia otázka, že teda aké nástroje budú tým najlepšími, ktoré by vlastne zlepšili dostupnosť pracovného trhu pre mladých. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za vaše otázky a vyjadrenia. Možno ste ma nepochopili celkom správne. Pani Mora Šachti eh, to upresnila. Eh, pokiaľ ide o vek, sústredujeme sa na vekovú kategóriu 15 až 25. Povedal som na úvod, že eh, už sme v 7. roku krízy Tí, ktorí boli nezamestnaní pred 5 rokmi, e, teraz sa stali samozrejme súčasťou ďalšej vekovej kategórie. Problém je v tom, že mm, nie všetky aspekty nášho programu sa týkajú len 15 až 25 ročných. E, v každom prípade neznamená to, že e, 25. Eh, rokom života sa všetky ťažkosti končia. Eh, v mnohých členských štátoch aj v Taliansku sa táto veková kategória zväčšila, kde teda eh, je možné zúčastniť sa tohto programu. Posunulo sa to až do veku 29 rokov. V niektorých členských štátoch vidíme, že tá kategória 15 až 29 ročných trpí rovnako ako aj iné vekové kategórie. A má to samozrejme dopady aj na iné aspekty. Čo sa týka individualizácie, myslím, že poskytovanie individualizovanej podpory je jednou z výhod práve tohto systému, najmä v krajinách, kde tradične vidíme, že je tu optimálne prepojenie potrieb a taktiež záruk a možnosti takto programu, aby sa týmto ľuďom pomohlo. Ja chápem, že je potrebné optimalizovať toto nastavenie, ale problém je v tom, že v niektorých členských štátoch poskytovanie takejto individualizovanej podpory je akousi revolúciou eh, pre bežné fungovanie trhu a poskytovateľov služieb a tento proces eh, by mal zmeniť zmyšľanie poskytovanie týchto služieb všetkým v snahe poskytovať individualizovaný prístup. Domnievame sa, že keď sa to stane súčasťou agendy, keď sa to stane súčasťou eh, tejto záruky, tak eh, to bude priestor na zlepšenie a na prekonanie štrukturálnych prekážok eh, na trhu práce. Ďalej, konkrétne kroky. Veľká pozornosť sa venuje v členských štátoch reformám systémov učňovského vzdelávania ale tiež v bežnom vzdelávaní je snaha poskytovať individualizovanú podporu a tak trošku zmeniť spôsob prístupu k mladým ľuďom. Problém obsiahnutia mládeže presvedčenia ich vôbec účastňovať sa týchto programov. Nepúzajme totiž, že účasť na týchto programoch začína registráciou na úrade práce, teda Často je tu veľká miera nedôvery, ktorú mládež má v niektoré inštitúcie, k, v úrady práce. Často sa tvrdí, že im neposkytujú užitočné služby. Isté, že to neplatí pre všetky krajiny, ale často je tomu tak práve v krajinách s vysokou mierou nezamestnanosti. Teda revitalizácia tejto dôvery, snaha získať si mladých ľudí, získať ich dôveru, by pomohlo zvýšiť eh, aj eh, účasť. Nedostatok dôvery taktiež je jeden eh, z problémov v zriadovaní úspešného partnerského prístupu v niektorých krajinách často, totiž tam sú rozliční aktéry a Vníma sa to ako nedostatok osvojenia si jednotlivých iniciatív. Všimli sme si to v niektorých e, štátoch. Keby sa podarilo nastoliť dôveru, zvýšili by sa možnosti zlepšovania vzťahov a partnerstiev medzi jednotlivými aktérmi. My sme to skonštatovali v hodnotiacich projektoch. E, síce tento proces trval dlhšie, ale keď sa partnerstvo už vytvorilo, bolo to veľmi prospešné. Reforma úradov práce, e, teda ich fungovanie sa musí zlepšiť, zefektívniť. V niektorých členských štátoch e, je potrebné poskytovať individualizmu prístup nielen mladým, ale aj iným žiadateľom o prácu. Ešte k Portugalsku Nezahrnuli sme Portugalsko do nášho výskumu, pretože náš rozpočet bol obmedzený. Museli sme si krajiny vybrať a žiaľ, Portugalsko nebolo súčasťou tohto výboru, ale por- problémy Portugalska veľmi dobre poznáme. Dobré správy sú však také, že tam je tá miera problémovosti nižšia ako v iných eh, krajinách eh, stredozemnej oblasti. V každom prípade Portugalsko sledujeme. Ďakujeme. Pani Anno, tylko dve minúty. Jak najbardziej. E, dve minúty. About the age bracket, I think that's a very important question. Um... Pokiaľ ide o, jazy, o vek, myslím si, že nejde iba o zabezpečenie toho, aby si ľudia našli prácu, ale často hovoríme aj o E, tej chudobe, čiže tie treba e, zabezpečiť, aby ten prechod e, od vzdelania k zamestnaniu, aby to nebolo príliš komplikované, zdlhavé, pretože vlastne potom sa veci prepásnú. Potom ďalšia otázka, ktorej sa štúdia venuje a preukazuje veľmi dobre, že musíte mať veľmi dobrý a holistický prístup pretože mladí ľudia môžu mať rôzneho, problémy rôzneho charakteru, problémy s dopravou, so zdravím, s bývaním a všetko toto treba riešiť e, zároveň, aby mladá osoba, alebo mladý človek e, naozaj e, sa ocitol na trvalodržateľnom pracovnom trhu Čiže keď nestačí len zohnať niekomu prácu, ale práve kvôli mnohým iným takýmto problémom sa možno, že táto osoba nebude môcť ujať toho, tej práce a tým sa dostane mimo pracovný trh. O Portugalsku sa nebudem vyjadrovať detailne, pretože eh, kolega už spomínal, že vlastne sú tam určité obmedzenia v hľadiska financovania, ale určite bude to ďalej témou, ale keď budeme vedieť, že je to, téma, je to krajina, ktorej sa oplatí venovať v budúcnosti, tak sa jej venovať budeme. Predsedajúca, ďakujem pekne ešte raz. Eh, sa ospravedlňujem, že som vám o hraničí mi čas na vyjadrenie. Chcela by som poďakovať všetkým tlmočníkom, všetkým e, kolegom za to, že položené otázky, ďakujem aj tlmočníkom, že tu s nami dotrvali doteraz a všetkých vás pozývam na naše popoludnejšie zasadnutie.